Can, can members please take their seats so that we can... Um, Please. Prosím, aby ste sa usadili, aby sme mohli začať našu schôdzu. Akorát si kladím otázku, či tu máme niekoho za EPP. Well, okay, let's vote everything on block. Go. <laughs> okay. Um, budem hovoriť o veľmi inšpiratívnej téme. A pritom, Alin, ty by si mala v tej situácii predsedať. A máte snať nejakú... Ak máte potom technické poznámky procedurálneho charakteru, tak Arlín je zodpovedná. Určite viete, že ide o stanovisko, ktoré máme poskytnúť gestorskému výboru Júri. Ide o e veľkú časť našej práci, ide o právomoci legislatívneho delegovania, ide o, dele, e, o komitológiu, proces komitológie. Máme tu tiež návrhy, pozmenujúce návrhy a tiež skupinu kompromisných pozmenujúcich návrhov, kde si myslím, že e, všetci máme zhodu. Dúfam, že ich nájdem. Máte ich na hlasovacích zoznamoch. Kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré tu máme, to je šestka, potom doplnok, pripomínajúc, že ten základný akt vo všetkých oblastiach, teda tie smernice a tak ďalej, musia špecificky e, e, špecifikovať rozsah, tak ako je to v podmienkach, ktoré, ktorých sa to, delego, to delegovanie trvá, týka. Ďalší pozmeňujúci návrh sa týka odseku 4 a finálny e, návrh je, že, citujem, poznamenuje, že ak nie sú požiadavky na legislatívne rozhodovňa k delegovaným aktom písomné e, ustanovenia nad e, minimálne požiadavky stanovené v článku 296 TFIU, ktorý sa vzťahuje na všetky právne akty. Verím, že k tomuto sa zhodneme e, k týmto obom ústnym pozmeňujúcim návrhom. A zvyšok bol predložený amblok. E, Je tu snad niekto, kto by sa chcel na to spýtať, nejaké otázky? Chcel by sa to niekto diskutovať? Nie. Ak teda máme e, všeobecnú zhodu, pretože si myslím, že veci sa väčšinou vyriešili už e-mailami, bolo by dobre, ak by sme mohli pri hlasovaní potom hlasovať blok. ak dojde k hlasovaniu. Sekretariát vás potom e, bude kontaktovať, hlavne chýbajúcich koordinátorov. A týmto pádom môžeme prejsť k zaujímavejším témam, hoci by som netvrdila, že toto bolo zrovna nepodstatné. Môžeme prejsť e, k posúdeniu návrhu správy týkajúcej sa CRD 3 a hneď poprosím pani spravodajkyňu Arlene McCarthy. Ďakujem. Dúfam, kolegovia, že ste mali možnosť sa vôbec pozrieť na ten návrh. O tomto sme už dvakrát diskutovali. Snažila som sa niektoré z tých obáv alebo niektoré z tých nápadov, ktoré ste predniesli, zapracovať Keďže predkladám tú správu, tak som otvorená poznámkam teraz, či už zo strany tieňových spravodajcov alebo iných kolegov. Základná premisa je, že túto smernicu riešime, pretože banky nemali dostatok kapitálu. Pre ich obchodné aktivity bolo potrebného viac kapitálu a takisto tu bola veľmi veľká krátkodobá rizikovosť a vážne témy na globálnych trhoch treba riešiť. Ďakujem. A pokiaľ ide o môj prístup k veci, moja primárna zodpovednosť e, je pozerať sa na záujem e, daňových poplatníkov, verejnosti. Je tu mnoho rozpráv, e, ktoré prebiehajú v médiách a mali sme možnosť diskutovať tieto témy aj na predošlých dvoch výmenách názorov. Všetci e, asi budete súhlasiť, že našim cieľom je stabilnejší bankový systém, ktorý nebude musieť byť zachraňovaný daňovými poplatníkmi. Nemali by sme e, podporovať banky v rizikovom správaní a nová legislatíva by mala vytvoriť robustný systém práv, e, pravidiel na dlhodobé obdobie aby sme tu nemali e, nejaké jednorazové zásahy, nejakú úžasnú jednorazovú daň. E, musíme opatrne zvažovať, čo možno použiť z dlhodobého hľadiska a z tohoto dôvodu moje pozmeňujúce návrhy idú skôr podľa e, rady pre finančnú podľa postrehov Rady pre finančnú stabilitu G20 potrebujeme konať globálne. Prijaté politiky G20 mali za cieľ skončiť takúto, e, takéto rizikové správanie. Nechceme, aby finančné e, e, inštitúcie, aby veľa riskovali. Chceme mať kvalitný rizikový manažment. Zapracoval som tie odporúčania, ktoré boli v návrhu tejto komisie. Tako, budú, uh, už to vychádza z definície, že budú vlastne navrhnuté inak, pretože boli tu len vágne odporúčania tejto komisie. Uh, a samozrejme, som ešte naklonená akýmkoľvek e, zmenám. My by sme však mali byť si než odporúčania komisie. Chcem len povedať, aké sú tieto e, princípy. Veľmi jasne definujú, že bonusy majú byť odmenou za dlhodobý dobrý výkon, mali by byť proporciálne do určitej miery, takže to musíme v tých pozmeňujúcich návrhoch odzekadliť a nemali by byť zaručené automatické. Ak budú v európskej smernici tieto princípy, naďalej dodávam, že je zodpovednosťou spoloč- dalej spoločnosti rozhodnúť o tej politike. Takisto národné dozorné orgány e, by mali robiť dohľad nad týmito, e, nad implementáciou týchto pravidel. Takáto smernica ku kapitálovým požiadavkám by mala byť Veľmi rýchly prehľad ešte k princípom, ktoré boli zapracované do smernice. Tie už použil e, predtým e, aj rada v, svojej, v svojom texte. Takže dlhodobá báza používaná na vyčíslenie e, bonusov. Stabilita musí byť prioritou tie bonusy sa nesmie obmedziť len na posilnenie kapitálovej bázy. Minimálne 50 bonusu musí byť vyplatené v akciách a treba sa pozrieť na odporúčania komisie o odmeňovaní z roku 2009, kde sa hovorí, že musia si podržať tieto akcie minimálne 3 roky. Mnohé banky teraz e, e, zaviedli tieto e, trojročné E, postupy. Zapracovali sme sem tiež termín obchodný cyklus. Opätovne je na národných dozorných orgánov, aby sa na to pozreli. A dobrá e, proporcionalita, e, ktorá má byť prispôsobená v prípade nedostatočného o zlého obdobia odročiť sa musí minimálne 50 bonusov. Komity, výbor pre odmeňovanie musí tu mať dozor. Väčšina členov výboru tiež nesmie byť priamo na úrovni riaditeľov. Takisto je tu e, požiadavka e, 100% eh, na, v odmeňovacom výbore eh, na úrovni riaditeľa. Firmy musia verejne informovať, o, sprístupniť informácie o odmeňovacej politike, politike odmeňovania. Tiež som do, sem doplnila, že tieto informácie by mali, mali byť eh, rozčlenené podľa obchodných jednotiek, aby sme vedeli, ktoré bonusy sa vzťahujú na ktoré jednotky. Praktický príklad. Tento týždeň Veľká Európska banka oznámila napríklad, že vyplatila 2,5 miliardy bonusov tzv. nešpecifikovaným rizikovým aktivitám vo firme, ale my by sme mali vedieť, aké aktivity, aké obchodné aktivity boli odmenené 2,5 miliardami eur a v súlade s odporúčaniami e, komisie 204913 e, navrhujem, aby tieto informácie sa zverejňovali e, na vzťahu k individuálnym riaditeľom bank. A teraz ešte navrhujem ďalšie dve zmeny, ktoré sa líšia od odporúčaniam tejto komisie Všimli sme si, že v mno, mnohé krajiny postupovali pri e, záchrane bank veľmi e, individuálnym spôsobom. Pozrime sa na Spojené štáty. A ja som 53. v pozmienujúcom návrhu navrhla určité aspekty podmienenosti, kým ľudia budú zle interpretovať to, čo som tu povedala. Nemyslím si, že by sa mal za- e, zakazovať záchrany bank. Chcem len povedať, že bonusy by mali byť podmienené tým, že spoločnosť e, e, zvyšuje potom kapitálovú, e, kapitálový základ spoločnosti a vyplatí daňových poplatníkov. Toto je samozrejme len dočasné výnimočné opatrenie, teda podpora banky alebo záchrana banky prostriedkami daňových poplatníkov. Nemyslím si, že niekto z nás by súhlasil s tým, že, že prvou prioritou e, bank, ktoré zachránili daňoví poplatníci, by bol, malo byť vyplatiť si e, daňové, vyplatiť si bonusy. A ďalší bod, ktorý som pridala k návrhu komisie, je to, že bonusy musia byť e, pomerne teda proporčné k platom. Musíme nájsť spôsob, ako determinovať aká je táto proporčnosť. Je jednoduché povedať proporčný, ale treba to aj kvantifikovať. Ja som tu prebrala holandský model, ktorý vychádza z bankového zákonu. To znamená, tam bonusy nesmú prekročiť plat. To je jedna forma proporčnosti, že túto by pochopil každý človek a v 55-ke e, navrhujem, že tá variabilná zložka by nebola vyššia než 50 celého celej mzdy eh, jednotlivcov v priemere v Európe, ale som otvorená eh, vašim návrhom, eh, čo ide, pokiaľ ide o túto proporčnosť. Je veľmi dôležité, je zložité vnímať tú konzistentnosť týchto návrhov s návrhmi tejto komisie. Všeobecná štruktúra odmeňovania by nemala obsahovať veľké riziko, keď väčšina, keď väčšina ako väčšia časť, viac ako 50 e, miest alebo celkových odmien zamestnancov je vo forme bonusov. Takže títo ľudia sú potom vysoko závislí na bonusoch a nevidíme e, e, prepojenie medzi tými veľkými rizikami a bonusmi. Chcela som dosiahnuť rovnováhu, ale vašim návrhom som tu otvorená. Národný dozor by mal vytvárať benchmarky u týchto that uh, national supervisors benchmark. Tie benchmarky mali by sme sa pozrieť uh, naprieč členskými krajinami na uh, metodiku odmeňovania a bonusov, ale ja tu pridávam požiadavku, že tieto informácie by dostávali k dispozícii európske bankové orgány, aby celoeurópsky sa robil benchmarking, aby sme videli, ako tieto politiky fungujú na európskej úrovni aby sme tam, kde je to možné, mohli robiť úpravy. Je to veľmi nová, radikálna politika a myslím si, že mali by sme tu robiť ešte úpravy v budúcnosti. A keď sa teraz pozriem na čas na kapitálovú vybavenosť, chcem vám celkom jasne povedať, kolegovia, že moje pozmeňujúce návrhy v neveľkom počte sa snažia implementovať medzinárodne dohodnuté pravidlá e, z Bazileja, pokiaľ ide o kapitálovú vybavenosť sú tu e, obavy a viem, že e, tie pozmeňujúce návrhy, ktoré chcete predložiť, viem, že banky by chceli mnohé odročiť až do roku 2012. Teraz však e, nastolujú ďalšie obavy, pokiaľ ide o výšku kapitálu, ktoré budú musieť mať. Tvrdia, že je privysoký a že musíme rekalibrovať niektoré návrhy Bazileja. Ehm, ja si myslím, že netreba zmeniť časový harmonogram. Na to by sme potrebovali nejaké nezávislejšie posúdenia, že toto by malo negatívny dopad na ekonomiku. Európska únia súhlasí s implementáciou týchto medzinárodne dohodnutých pravidel a nesúhlasím s tým, že toto by bol dôvod na odročenie, že totiž niektoré krajiny nemôžu dodržať ten istý harmonogram. Ak to nechcú dodržať, tak e, nemôžeme žiadať iných, aby si splnili povinnosti v máji 2009 sme sa tak dohodli a nemyslím si, že implementovanie týchto pravidel by znamenalo nevýhodu v hospodárskej súťaži. Nie je tu nevýhoda. E, nemyslím si, že je vhodné, aby boli podkapitalizované e, tieto banky. Takže tri základné skutočnosti musia byť zvážené. Tieto opatrenia sú navrhnuté, aby sa e, riešilo tá momentálna situácia nedostatočnej kapitalizácie Treba e, si všímať aj nové zraniteľné body v súvahách a, a uz, ročných uzavierkách bank. Sú, je, tu, je tu potenciálne riziko ďalšieho návratu takýchto zlyhaní. Treba sa pozerať na to, ako sú aktíva vyvážené e, kapitálom v účtovníctve, pokiaľ ide o rizikové obchodné aktivity. Vo všeobecnosti máme zredukovať ten, ten excesívny rámec. Tie návrhy, ktoré sme dohodli v Bazílii v polovičke roku 2009, dali bankám viac než 18 mesiacov na to, aby e, vyplnili tento dátum a od tejto e, dohody e, veľkú časť tých príjmov za, ro- za roku 2009 rozptýlili vo forme bonusov a dividend. Určite tu je dostatok prostriedkov. Som ochotná e, pozrieť sa na dobre zdokumentované, nezávislé e, argumentácie. Navrhujem preto v správe, aby sme e, naďalej e, podržali tú lehotu koniec roku 2009 ale mali by sme zostať deli, pokiaľ ide o e, kvantitatívne dopadové štúdie a mali by sme trvať na ďalších analýzach. Ak tieto návrhy sú nesprávne, tak by sme to mali upraviť tam, kde je to potrebné. Ak sa pozrieme na zásadnejšie zmeny bazilejského režimu, ktoré budú e, tvoriť časť CRD2, požiadali o e, revíziu roku 2CRD2 do roku 2009 Súhlasím s tým, že tento, tieto výsledky by mal posudzovať parlament a ďalej by sme mali posudzovať Bazilej na základe jasného mandátu pre parlament a radu. Zásadné zmeny e, sú e, tie pomery e, tej, tej páky toho tlaku, dynamické podmienenosti, nie sú to technické zmeny, sú to veci, ktoré môžu byť politického charakteru a preto si myslím, že dobrý dozor parlamentu tejto oblasti je niečím, čo som e, zapojila do mnohých bodov, aby sme tu, e, to delegovanie v tomto texte zapracovali. Pán Sanchez Presedo robil podobné už v svojej správe. Takže som aplikovala delegované ak e, akty do troch oblastí. Ak by komisia mala rozhodnúť predložiť akékoľvek technické štandardy na základe rád z EBA, Malo by to byť podrobené schvaľovaniu parlamentu a rady v súlade s novými právomocami. Po druhé, ak sa e, na korelačné obchodné, korelačné obchodné aktivity má aplikovať a, Bazilej 2, po tretie som navrhla kompromis medzi e, radou a komisiou, pokiaľ ide o vysoko zložitú e, desekuritizáciu a mali by sme sa snažiť aplikovať e, predbežné schvaľovanie týchto transakcií. Členské krajiny navrhli, že e, opätovne môžu mať e, pravdu v tejto oblasti. Navrhujem ako kompromis, aby komisia ďalej analyzovala potrebu takýchto predpisov, aby nové predpisy v CRD dvojke, ak by to bolo potrebné, museli byť predkladané návrhy pre kritéria pre veľmi zložitú desekuritizáciu. V každom prípade tieto opatrenia Každopádne si myslím, že tieto opatrenia sú správnou rovnováhou medzi nevyhnutnou flexibilitou, aby sme sa prispôsobili vývoju a nevyhnutnou úlohou zákonodarcu nadväznosti na odsúhlasenie alebo zamietnutie takýchto návrhov. A preto, kolegovia, vítam vaše pripomienky, vaše návrhy, pokiaľ ide o túto predbežnú správu, ktorú som predložila. A tak, ako som povedala, samozrejme, teším sa na diskusiu a samozrejme, že chceme zorganizovať aj stretnutie tieňových spravodajcov. Veľmi pekne ďakujem, Arlene. Tlmočníci mali dosť problémov, pretože e, tam bohužiaľ niekoľko vecí vypadlo. Teraz by som sa chcela obrátiť na tieňových spravodajcov. Spravodajca CPP e tu nie je. Vicky, chceš e, prehovoriť ako ďalšia? Ďakujem vám. Ja si naozaj myslím, že toto je neuveriteľne dôležitá legislatíva. Nielen pokiaľ ide o to, že čo to robí, ale vlastne aj pokiaľ ide o to, <clears throat> aký je názor o tohto výboru v nadväznosti na finančné služby. Na iných miestach hovoríme o legislatíve, respektíve o akčných krokoch, ktoré by sa mohli spraviť v budúcnosti. Ako by mohla táto architektúra, pokiaľ ide o dohľad, vyzerať v budúcnosti? Čo môžeme spraviť, pokiaľ ide o naše rozhodnutia? Toto sú akčné kroky, ktoré očakávame, ktoré finančné služby majú spraviť okamžite. A preto je extrémne dôležité, aby všetko to, čo sme povedali o eh, hodnotení dopadu lepšej regulácii, rozumnej regulácii, aby to naozaj tento výbor odhlasoval ako legislatívu v eh, tomto návrhu. A pokiaľ ide o tie veci, o ktorých uvažujeme, to znamená o odmeňovanie, odme, eh, odmeny a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú v tejto kapitole. Navrhnutie takejto smernice je mimoriadne ťažké na to, aby ste to pochopili, pretože musíte prejsť rôznymi um, úrovňami, pokiaľ išlo o predchádzajúce zmeny CRD, aby ste vlastne pochopili, že odkiaľ to celé pochádza. A ja samozrejme chápem, že ak niekto pracoval na finančných trhoch, toto je naozaj komplikovaná záležitosť, pretože sú tam veľmi detailné záležitosti, ale ten dopad je značne dôležitý. A rozumné hodnotenie dopadu nebolo vypracovanie. Pri Bazilei 2 e, bolo vypracovanie takéto e, hodnotenie dopadu ako ste ma počuli, už predtým len jedna časť tohto kapitálu, ktorý sa používa na obchodovanie, e, sa musela zvýšiť o 2% len v eurozóne. S týmto prišli najprv a potom Bazilej sa začal pozerať na také veci, ako bolo korelačné obchodovanie a zistili, že je to tak komplikované, tak jednoducho e, požiadali banky, aby vypracovali ďalšiu dopadovú štúdiu. Boli to stovky otázok, na ktoré museli banky opado, op, odpovedať a to, táto správa sa objavila v júni. Tie číselné údaje, ktoré poskytli niektoré banky v nadväznosti na dopad, to sú značne dôležité veci, ale e, tí, ktorí regulujú tento trh, hovoria, že je to mimoriadne dôležité odhlasovať. A práve preto tento bazilejský tím sa stretol minulý týždeň e, v Singapúre a takisto e, sa Fed stretol a sú isté obavy, e, pokiaľ ide o túto vec. Samozrejme, že existuje koncenzus v tom, že je potrebné, aby banky mali ďaleko väčší kapitál v nadväznosti na sekuritizáciu a preverovanie e, istých vecí. Samozrejme, že potrebujú aj väčší základný kapitál mimochodom. Otázka znie, realizácia a časový harmonogram. Dovolte mi, aby som niečo citovala. Je to citát bývalého komisára Mendelsona. Je to pre mňa opozičná strana v Spojenom kráľovstve a bolo to pred minulý týždeň. Povedal, hovoril o veľkých biznisoch a hovoril o bankovom kapitále. Povedal, nové pravidla je potrebné zrealizovať takým spôsobom a v takom časovom rámci, ktorý nebude vytvárať teraz neistotu a ktorý nebude eh, ohrozovať nejakým rizikom potrebu bank financovať svoje potreby e, v nadväznosti na um, etapu oživenia, ktorým teraz prechádzame. To znamená, že musíme chápať, aký to bude mať dopad. Niektoré banky hovorí, že to bude mať obrovský dopad na kapacitu v nadväznosti na e, pôžičky. A to, čo sme počuli od pána na dnes ráno, hovorilo sa o tom, že naozaj bude potrebné načerpať isté peniaze do našej ekonomiky. To sú veci, ktoré by sme chceli vidieť pokiaľ ide o našu víziu e, do roka 2020. Samozrejme, že je to informačná technológia, ktorú presadzujeme. Bude to nízkouhlíková ekonomika. To sú veľké investície, ktoré budú musieť e, bude musieť financovať súkromný sektor. Takže mali by sme naozaj počúvať, čo hovoria. Ja mám pocit, že to nebolo nevyhnutne e, patrične ošetrené dopadovou štúdiou. Ja si nemyslím, že by tento výbor v podstate e, si zaslúžil nejaký kredit, pokiaľ ide o to, že vlastne k tejto záležitosti nejaké vypočutie nebolo zorganizované, pretože e, my samozrejme ako výbor by sme mali povedať, toto chceme, aby Európa e, urobila a aby sa to urobilo globálne. Nikdy sa napríklad zo strany USA neimplementoval Bazilej 2 a tak sa ich musíme opýtať. Skutočne proste budete toto zlepšovať v podobnom časovom rámci a samozrejme, že mnohé banky sa stiažujú na dopad, pokiaľ ide o kapitál v ich obchodných knihách a dokonca sa stiažujú na verejnosti na tieto veci a stiažujú sa na tento výbor. Takže keď budeme zvyšovať respektíve e, žiadať zvýšenie kapitálu. Chcela by som skutočne mať patričné dôkazy, pretože jednoducho to nie sú dnes schopní splniť. A myslím si, že tento výbor by si mal vypočuť týchto ľudí. Spravodajkyňa povedala, že si je ochotná vypočuť eh, patrične zargumentované individuálne prípady ale samozrejme, že toto je dôležité aj vtedy, keď sa zamyslíme nad implementáciou. Ešte veľmi stručne, pokiaľ ide o odmeňovanie, pretože sa o tom veľmi veľa hovorilo. Arlene, my by sme samozrejme e, mohli e, potom v súkromí e, prediskutovať otázku okov, ktoré im kladieme na ruky a pá, para, padákov. Takže prečo len v Európe, prečo len pokiaľ ide o banky? i keď možno, že ste pozmenujúce návrhy predložili e, v nadväznosti na ten balík, ktorý mám teraz na stole. A ja sama som povedala, že si myslím, že ak členský štát chce zájsť ďalej ako G20 v nadväznosti na politiku odmenovania, je to naozaj rozhodnutie členského štátu. A nemalo by to byť európske rozhodnutie, pretože to samozrejme bude ovplyvňovať e, ten členský štát, ich eh, daňový systém a ekonomiku. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička Pascal. Ďakujem. Dobre, toto je skôr taká pozitívna analýza správy pani McCarthy, čo sa týka toho balíka v súvislosti s odmeňovaním. Podľa mňa to ide dobrým smerom a to, že by tam nebola, nebolo variabilné odmeňovanie v oblasti bank, aj tie hranice, ktoré sa týkajú tej variabilnej zložky mzdy, ako podiel na celkovom príjme. Samozrejme o detailoch môžeme hovoriť, ale že to je určitý rámec a že to nesmie byť vyššie a že tu máme určité zásady a bude zložité tieto zásady obchádzať. Myslím si, že to je dobré. Konec koncov aj G20 to povedala pred, pred, rokov, pred rokom. Vieme, že sú tu možnosti to obísť, preto to treba v predpisoch potom veľmi presne zadefinovať. Potom aj tá definícia variabilnej zložky mzdy, to je tiež veľmi otázne, čo sa týka tej variabilnej zložky, tak e, majú tam byť e, súčasťou toho aj tie tzv. zlaté padáky, keď sa niekomu ukončí zmluva a dostane veľké odstupné. Toto sú tie rizika, lebo samozrejme to odmeňovanie, variabilné odmeňovanie môže mať rozličné prvky. Lebo jedna vec je, keď človek pracuje a má príjem, alebo keď teraz skončí v práci. Preto je to otázka definície tohoto konceptu, čo je variabilné, aby nebolo jednoduché to obchádzať. A potom ešte niečo k pozmeňujúcim návrhom. Sú tu niektoré návrhy, ktoré chcú ísť ďalej ako samotná správa. A tu ide o také komplexné riešenie tejto veci. Problém je, že častokrát nik, takvek nikto nevie, ako sa hodnotia tie rizika. Samozrejme, tu sú dve možnosti sú to rozličné metódy hodnotenia rizika. Otázka je, či budeme dôverovať bankám, aby si to oni sami e, ohodnotili a aby toto oznámili regulačným orgánom, aj keď môžeme povedať, že z minulosti máme určité skúsenosti s tým, alebo si povieme, že chceme postupovať ináč a nechceme podstupovať žiadne riziko. To znamená, že by tam museli byť zadefinované určité hranice, aby sa banky nesnažili to nejako prekračovať. Stále sa hovorí, že banky potrebujú tieto nástroje na to, aby mohli financovať reálnu ekonomiku, aby dosahovali rast a zabezpečovali pracovné miesta, ale keď si napríklad pozrieme situáciu v Európskej únii, tak vidíme následovné. Odkedy existujú tieto nástroje, začalo sa to približne koncom 90. rokov, tak nikdy sme vlastne nemali v Európe taký nízky rast ako práve teraz. A v dobe, keď to bolo podstatne jednoduchšie a nebolo také komplexné, jasné, že banky mali vtedy nižšie zisky a vtedy sme mali vyšší rast ako dnes. Preto mi to nie je úplne jasné, keď je snaha spraviť tie finančné nástroje čo najkomplikovanejšie, ako to má viesť k hospodárskému rastu a k vyššej zamestnanosti. Lebo skutočne, keď si pozrieme, tak v posledných desiatich rokoch tu neboli žiadne výhody, skôr to boli tie riziká, ktoré vznikli z týchto operácií pre celé hospodárstvo. Ja si myslím, že bolo by dobré, keby sme mali finančný systém, ktorý by nebol taký komplexný, aby sme vedeli jednoduchšie hodnotiť, aby sa ľahšie identifikovali rizika. A ak by USA sa rozhodli, že nebudú konať tejto oblasti, napriek tomu si myslím, že by nebolo zlé, keby sme tieto komplexné štrukturované nástroje, ktoré sa týkajú sekuritizácie, keby sme ich kontrolovali. Nebolo by to skutočne zlé. A posledný bod, obchodovanie s kolaterálmi. Európe máme 4 banky, ktoré to robia skutočne iba 4. A celk bankový trh je obrovský, Samozrejme, tieto štyri banky vykonávajú lobistickú činnosť, aby chránili svoje obchody, to vieme všetci, prečo nás kontaktujú. Myslím si, že by bolo dobré, aby sme sa trošku dištancovali voči tejto lobistickej práci tých štyroch bank. Preto by sme sa mali zamyslieť nad tým, či tento nástroj má viac výhod alebo nevýhod. Ak dospejeme z politického hľadiska k tomu, že to má viac nevýhod ako výhod, tak by sme nemali váhať a mali sme prísť prísnejšími pravidlami. A v žiadnom prípade by sme nemali iba čakať na to, ako sa vypracujú nové dopadové štúdie, nové hodnotenia tohoto veľmi malého trhového segmentu, kde pôsobia, ako som spomínal, iba 4 banky. Ďakujem pekne. Ja som tieňová spravodajkynia v mene ALDE. A musím povedať, že my sa podobne zamýšľame nad týmito vecami ako pani spravodajkyňa a my sme sa dostali k tej prvej téme odmenovania a bonusov. Dnes do obeda sme si vypočuli pána Mário Dragio, ktorý tak všeobecne hovoril o tom, čo vlastne máme robiť po kríze, kde sme hovorili o, o tom o, o tom dodatočnom kapitále, kde sme nechceli žiadne, žiadne nejaké podporovanie tejto oblasti. Jednoducho um, určitý podnet na, ehm, na profit bankárov môže práve aj tieto akcie. Alebo samozrejme budú motivovaní tým, aby získali dividendy. Takže to, čo my tu robíme, sa snažíme povedať, že, že musíte musí, musí prevažovať eh, niečo, čo je pozitívne pre spoločnosť a nie len profit jednotlivca. A vieme, že tie, tie platby môžu prebehnúť v akciách a myslím si, že je nutné sa na toto oblasťou ďalej zamýšľať a mne sa celkom páčia tie myšlienky, kde by sa tie bonusy niekde spájali a kde by sa po nejaké domohli vybrať. Podľa mňa sa musíme pozerať na príjem ako celý, celok, preto nie je dobré iba o niečom hovoriť, že je to určité percento základnej mzdy, lebo museli sme si pozrieť aj tie základné mzdy, Vieme, ako to bolo v USA, kde sa snažili limitovať bonusy v minulosti, takže dôležité je sa zamerať na celkový príjem. Neviem, ako je to s tými zlatými padákmi, ako to riešiť, či by sme tu mali napríklad zahrnúť aj nejaké mm, investície, dôchodkové investície alebo úspory. Dalo by sa ísť z tejto oblasti aj ďalej. Mne sa celkom páči tá myšlienka tých referenčných hodnot. Neviem, či v jednom kroku sa nám podarí to celé vyriešiť tak, ako sme chceli. Možno, že treba si prejsť tú myšlienku tých referenčných hodnôt a mali by sme sa nad tým zamyslieť, zamyslieť s tenými spravodajcami ďalšími. Vieme, že v súvislosti s Deutsche Bank sa teraz oznámilo, že sa vyplatili veľké bonusy a myslím si, že banky pôsobia možno trošku kontraproduktívne voči sami sebe. A ja môžem aj najlepšie hovoriť samozrejme o tom štáte, z ktorého pochádzam. Ja si tiež robím trošku starosti, aký bude ten celkový dopad. Lebo nie je to iba dopad tejto smernice, ale sú tu ďalšie veci. Potom je tu otázka toho, čo je vlastne ten kmeňový kapitál, ako je to s tými hybridmi. Takže sú tu veľké zmeny, ktoré prebiehajú ktoré siahajú od CRD 2. A ja by som nechcel navr- navrhovať, aby sa to celé nejako omeškalo, ale dôležité je mať nejaké vypočutie, ktoré by sa týkalo CRD 4 a možno by bolo dobre rozšíriť toto vypočutie, možno by bolo dobre dnes diskutovať o tom s koordinátormi, a podľa mňa by sme sa mali zabrať aj tým, ako to riešiť. Môže to byť zložité z toho hľadiska, že mm, ako, ako to zorganizovať časová hľadiska, aj si vysloti s hlasovaním, ale ja by som bola skutočne za. A ak bude záujem, nevidím dôvod, prečo by sme nemohli trošku upraviť náš harmonogram, aby sme tu mohli mať aj tie dopadové štúdie, ktoré sa bude týkať FSB a Bazileja. Bolo by dobré mať ešte predtým, ako budeme mať hlasovania, aby to neprišlo uprostred trialógu, lebo toto nie sú, tá fáza potom nie je veľmi verejná, Takže podľa mňa máme tu určité povinnosti, aby sme pôsobili čo najtransparentnejšie. A sú to zásadné rozhodnutia. A uvidíme, ako to celé dopadne. Podľa mňa, aby sme to mali pristúpať tak, aby sme to vyriešili správnym spôsobom. Sú tu určité veci, ktoré sa týkajú tých delegovaných aktov a máme tu aj, mali sme aj workshop včera cez obed a tam sa ukázalo, že sme tam mali problém s implementačnými opatreniami a Teraz sa to ale dosť, teraz to diela správnym smerom a keď sledujete tlač, tak vidíte, že boli tu určité návrhy z výboru z tretej úrovne a sú tu aj určité rokovania. Vieme, že sú tu určité výbory, ktoré pracujú neveľmi šťastným spôsobom. Potom sa z toho možno stanú agentúry, ktoré majú veľké kom- kompetencie a nechcem, aby oni vykonávali tieto právomoci. Takže dôležité je e, riešiť správne tieto delegované akty. Je tam možnosť povedať nie, ale samozrejme nie je to jednoduchá vec. Takže keby sme na to príliš tlačili, možno by to nebola dobrá vec. Čo sa týka resekuritizácie, tak už v CRD 2 máme tam aj požiadavky, ktoré sa týkajú due diligence a keď s tým nie je súlad, tak potom je tam nejaké kapitálové zaťaženie a proporcionalita. A mm, je tam určitý problém, ktorý nie je v začiatku jasný. Potom tá proporcionalita, tá súvisia aj s tou komplexitou. Takže návrh komisie hovorí, že kým zodpovedné orgány nedostanú informáciu, že je to v súlade s tým pravidlami pre due diligence a CRD2, tak potom je tam tá, tá kapitálová záťaž jedna k jednej, ale nikto vlastne nevie zadefinovať, čo sa deje pri tej resekuritizácii. Čo v takom prípade, keď to portfólio už je v čase splatnosti a je tam aj určitá dynamika a toto je dynamická situácia, kde máme to, čo súvisí s due diligence CRD2 a to maximum, kam by som ja chcela ísť, aby tam bola revízna doložka, ktorá by sa týkala sekuritizácie CRD2, aby sme to posúdili, ako sa to vyvíja a potom sa mohli k tomu vrátiť, vychádzajúc z aktuálnych skúseností. Zdá sa, že si to vyžaduje definíciu niečoho, čo môže viesť neočakávaným dopadom, ktoré môžu byť negatívne. Ja si myslím, že bude, budem mať tomu vypočutie, potom si to môžeme celé prejsť, môžeme sa oberať tými korelačnými obchodmi, lebo by som sa o tom dozvedela rada viac. A Cieľom bolo vytvoriť určitú minimálnu úroveň. Takže ja by som sa chcela dozvedieť viac, čo robíme, kam smerujeme a ako riešiť delegované akty. Myslím si, že to boli tie hlavné body, ktoré som chcela povedať. A teraz Silvia. Mm. Merci, madame la présidente. Euh, d'abord, moi, je tiens à remercier... Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcela poďakovať pani McCarthy, spravodajkyni, za jej prácu. Ide o odvážnu prácu. Téma je detailná, ale veľmi odvážna. Ide o téma, ktorá po minulé roky zostávala tak trochu bokom. Všetci by sme asi boli bývali radšej, keby prirodzené kontrolné mechanizmy boli bývali zapráne. Sme však v situácii, kedy k excesom došlo. Mám chuť povedať, že je to naozaj zábavné. Na jednej strane chceme e, štúdie dopadov, aby sme chránili tých, ktorým sa darí dobre a pri príjmaní e, rizika to malo obrovské dopady bez toho, že by niekto tieto dopady študoval. Nie je podľa mňa teda dobré, aby to dôkazové bremeno e, dopadalo na tých, ktoré žiadne škody nepáchali. Potom je tu otázka, ktorá e, nás tu sprevádza dlho, či počkáme na Američanov, či sa do toho pustíme sami. Je ťažké neustále tvrdiť, že dobré riešenie je riešenie globálne a zároveň, že to ponecháme na úrovni členských krajín. Myslím si, že Rovnako ako hovorí spravodajkyňa, potrebujeme to ošetriť na európskej úrovni. O tom už hovorili ostatní, e, je treba obmedziť variabilnú zložku obmeňovania. Je to rozumné, aby sme obmedzili riziko. Podnikom potom môžeme ponechať možnosť prípadne zvýšiť fixnú zložku odmeňovania. Tým by sa vlastne nabúralo to prepojenie s príjmaním rizika. Ďalej potom, pokiaľ ide o otázku e, úradov, ktoré vytvárame, nebojím sa vôbec toho, že by e, sa stanovali tie benchmarky, to je vec dobrá. Ak chceme, aby fungoval dozor, treba, aby tieto orgány mali skutočne možnosť skúmať to, čo sa deje priamo v podnikoch. Okay, I, I that... Myslím si, že Vicky chcela odpovedať na niektoré veci týkajúce sa dopadových štúdií, ale to môžeme nechať nakoniec. Pán Klút. Jürgen. Ďakujem, pani predsednička. Najprv by som chcel nadviazať na vetu Paskala. Veľmi dobre podľa mňa poukázal na to, že deregulácia finančných trhov za posledných 10 rokov neprispela práve e, k rastu, ale zarobili si dobre na tom banky. V rámci spoločnosti došlo k prerozdeleniu, ktoré treba naozaj napádať. To si myslím si, že by mala byť pre nás dôležitá otázka, pretože od toho závisí aj akceptovateľnosť EÚ u občanov. A to je veľmi dôležitý bod, hoci aj veľmi abstraktný. E, ešte by som chcel dodať čosi k, k odmeňovacej politike. Najprv vo všeobecnosti je tomu tak, že e, občania EÚ vnímajú to, že ich platy klesajú, že na základe e, nezamestnanosti strácajú príjmy, príjmy sa im škrtajú. Pozrite sa na e, Grécko občania si všímajú, že tie e, zníženia platov vlastne vykrývajú e, chyby bankérov a veľmi pozorne sledujú, čo my teraz robíme, ako regulujeme e, príjmy bankárov. Máme veľký, veľkú možnosť tu nájsť dobré riešenie na obmedzenie týchto príjmov, pretože takémuto obmedzenie musí prísť, hovorím to vedome aby sme sa vyhli problémom v spoločnosti a to výrazne prispieje k tomu, že ľudia budú vnímať tento systém ako sociálne priateľný. Mnohom to súvisí s tou e, priateľnosťou, akceptovateľnosťou alebo naopak neakceptovaním EÚ, či sa nám práve tu podarí nájsť uspokojivé riešenia. A myslím si, že na druhej strane a to vnímajú ľudia naozaj ako škandál, že tí ľudia, ktorí zásadne prispeli k vzniku finančnej a hospodárskej krízy, momentálne naozaj e, zase sú v pohode, alebo teda inak povedané, zase si zarábajú dosť e, peňazí, dosť bonusov a v podstate neznášajú tú krízu. Musíme sa dobre pozrieť na to, ako regulovať. A v tomto smysle my ako GUE poskytneme príslušné pozmeňujúce návrhy, pre, preveríme najprv, čo tu predložili, ale v zásade prídu z našej dielne pozmeňujúce návrhy. Uh, ja, Ďakujem. Nechcem nás tu zdržovať, ale jedno vyjadrím. Téma je dostatočne zložitá a to ukázali aj príspevky kolegov. Myslím si, že spôsob, akým tu, a to hovorím len o pracovnej metóde, nie, len, nie o obsahe, najprv teda o metóde spravodajkyne. Spôsob, akým postupuje Arlín, to znamená, že povie, že u zložitej témy budem mať svoj kurz, pretože chcem, aby si tento výbor urobil svoje domáce úlohy, ale až dokonca som otvorená na dôkazy, ktoré mne tu poskytnú a ktoré ktoré budú nezávislé, ktoré teda nebudú mať len e, predfabrikovanú e, firm, formu s, s firiem, ale že budú mať jasné nezávislé argumenty. Za týchto podmienok som potom ochotná urobiť korektúry. Takúto metódu považujem za excelentnú, pretože práve tam, kde ide o veľmi technický e, problém, je táto cesta naozaj správna pre náš výbor, pre e, parlament, ako pracovať s finančnými trhmi? Chcem to len podporiť a myslím, že tí kolegovia a kolegyne, ktoré zastupujú iné názory, by mohli byť spokojní s touto metódou a myslím si, že potom by sme mohli vo všeobecnosti dosiahnuť, vytvoriť zmysluplný produkt. To platí aj pre navrhované vypočutie, kde vy, pani predsedajúca, hovoríte, že by dávalo zmysel vyžiadať si dodatočné informácie, ak by to po tematickej stránke neznamenalo náraz našich prác, bola by to zmysluplná práca. Nikto nie je proti dodatočným odborným posudkom a na záver snad dodám, že akokoľvek sa snažím byť vždy vašeho názoru o otázke tých zložitých privatizácii som iného názoru, možno e, by som išiel iným smerom, ale to nám ešte ukážu naše diskusie. Uh, the... Myslím si, že e, asi ste si najlepšie vyložili pravidlo modrej kartičky. Máte teda ešte raz slovo. Máme tu vynikajúcich tlmočníkov, ale tak trošku ma naplnilo obavami niekto chvíľu E, spomenul moje meno, ale nie, moje meno, ale nie čo som povedala presne. Keď sa hovorí čosi, čosi osobné, tak by som naozaj rada počula, o aký citát šlo. Celkom presne, viete, počula som odkaz na svoje meno a nebolo preložené, čo som povedala. Išlo o posudzovanie dopadov. Myslím si, že by ste to mohli za, zapracovať na spoločnom vypočutí k CDR štvorke. Neviem, ako je to kvôli timingu so stretnutím spravodajcov, aby sme sa mohli stretnúť pred e, lehotou pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. Bolo by to veľmi nápomocné aj s Wolfom Klincom, pokiaľ ide o veľmi zložité resekuritazitácie to, čo je veľmi zložité pre jednu inštitúciu, nemusí byť výrazne zložité pre inú inštitúciu. A rovnakým spôsobom, rovnako ako profesionálnych investorov oddelujete inak eh, od iných investorov, určití investori nebudú mať dostatočné vedomosti na riešenie niečoho zložitého, a na tejto báze by ste e, očakávali, že Lehman Brothers by lepšie pochopili matériu, ktorú tak dobre nepochopili. E, e, mali by sme sa snažiť to, čo urobila rada, konzultovať profesionálov alebo nie. Sú tu rôzne spôsoby, ako možno k tomu pristupovať. Neviem, či som teda naozaj ja začula tvoje meno, Vicky Dám teraz slovo naspäť Silvii, ale mám jeden komentár k posudzovaniu dopadov a to ten, že nie len si vyžadujeme posudzovanie dopadov pre, e, e, pre banky, ale chceme aj o dopady na skutočnú ekonomiku. Nechceme nejaké lži zo sympatie. To znamená, Silvia, chcela ste v tomto ohľade niečo po- pozmeniť? D'abord parce qu'on pourrait penser que le français est une langue... Ide v podstate len o formu. <clears throat> Francúzština môže byť veľmi stručným jazykom. Ja som nespomínala 32 až 34. To, čo som chcela povedať, bolo, že na základe tej myšlienky, že by sme sa vždy mali pozerať na dopad v nadväznosti na reálnu ekonomiku v tomto texte, pretože tí ľudia, ktorých sa tieto zákony týkajú, sa nikdy nepozerali na e, dopad na ekonomiku, e, keď vlastne sa veľmi rizikovo správali. To som chcela povedať. Myslím, že sa ich snažíme nejakým spôsobom trošku potrestať. A ja si myslím, že teraz by som vlastne dala slovo naspäť e, spravodajkyni dosť veľa pripomienok odznelo a myslím si, že môžeme si to aj individuálne prediskutovať v rámci stretnutia s tieňovými spravodajcami a niekoľko pripomienok k tomu, čo povedala Vicky. Myslím, že existujú rôzne druhy ľudí, ktorí žiadajú o dopadovú štúdiu. Sú takí, ktorí vo všeobecnosti v podstate chcú vedieť, že to bude mať negatívne dôsledky. Niektorí žiadajú dopadovú štúdiu, pretože chceli by oddialiť tento proces eh, na takú dobu a na akú je to len možné. A potom samozrejme, že sú to aj banky, ktoré lobujú a prišli dokonca do mojej kancelárie a ja si naozaj myslím, že je potrebné tieto veci riešiť. Ale samozrejme, že musíme riešiť aj obavy bank, ale musíme riešiť aj iné obavy. Samozrejme, že nie je pravdou, že by sa nerobili nejaké dopadové štúdie, pokiaľ ide o toto, boli robené vrátane e, stresových e, testov, takže nedá sa povedať, že by dopadové štúdie vôbec neboli urobené. A musíme skutočne si dávať veľký pozor, aby sme nepridávali ďalšie dopadové štúdie, len preto, že to chceme v podstate dať spraviť. Ale som otvorená e, k tomu, na, k tej myšlienke, tej myšlienky, že pokiaľ v podstate tá ekonomika má otvorenú kapacitu, že sa musíme na to pozrieť. Ale e, pokiaľ ide o obavy bank, tam im nejde o tieto dve veci, o e, obchodné knihy a resekuritizáciu, ale skôr im ide o CRD4. A, a samozrejme, že môžeme detálne debatovať aj o CRD3, ale CRD4 predstavuje ďaleko väčšie ťažkosti a práve z toho dôvodu sa banky na to pozerali ďaleko detailnejšie. A pokiaľ ide o tú e, vašu pripomienku v nadväznosti na Lorda Mendelsena. Bolo to trošku e, veľkoryse z vašej strany, pretože ja som sa s ním rozprávala aj mobilný, cez mobilný telefón, aj osobne. On si je veľmi dobre vedomý, že je potrebné toto reformovať, že potrebuje mať stabilný bankový systém. A dá sa povedať fakticky, že v tomto prejave hovoril o všeobecnom dopade celého radu opatrení. Nehovoril len o CRD 3 a ako veľmi dobre viete, existuje aj Rada ministrov a diskutovali sme so španielským predsedníctvom a nikto nechce v podstate, aby sa to odkladalo, pokiaľ ide o tieto návrhy na ja každopádne som však ochotná sa pozrieť na niektoré veci, pokiaľ ich je potrebné riešiť. A pokiaľ ide o odmeňovanie, to je vlastne to, o čom hovorila Vicky Ford. Uh, hlavne v nadväznosti na to, že by sme mali zájsť ďalej. Ja sa pozerám samozrejme na tento návrh a pokiaľ ide o G20, tak ďalej nezachádzame. Samozrejme, že otázka znie, ako to budeme interpretovať a môžeme sa potom detaľnejšie nad tým zamyslieť a prediskutovať si to, prečo to, prečo to chceme robiť s bankami. Väčšina v podstate ľudí súhlasí s tým, že banky prakticky priviedli svet na uh, kraj kolapsu. A pravdepodobne by sme mali spraviť to isté. A to si myslí aj verejnosť, aj keď možno máš ty iný názor. A pokiaľ ide o otázku, ktorá sa opätovne objavuje, že či to Európa spraví a či to ostatný svet spraví, či to spravia v USA a tak ďalej. Je to, myslím, veľmi jasné, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý podpísala i zástupcovia G20. Samozrejme, že E, sú krajiny, ktoré e, to chcú zapracovať do svojich e, smerníc. Nechceme to nejako zle časovo naplánovať, ale niektoré tie opatrenia sú dokonca ešte tvrdšie, ako je to, čo navrhujeme v Európe. A niektorí kolegovia pravdepodobne predložia ďaleko tvrdšie pozmeňovacie návrhy v tej línii, ako to robia naši kolegovia v USA. A teraz pokiaľ ide o celkovú odmenu, ktorú dostávajú títo ľudia, keď sa pozrieme na uh, otázku odmeňovacích balíkov, aké prvky by do toho mali vstupovať. Dôvod, prečo som tento návrh predložila a celkom jasne som povedala, že toto nie je posledné strovo, že si to nemyslím o tom, že by to bolo ideálne riešenie, ale každopádne musíme mať istú rovnováhu, musíme mať istú proporcionalitu a ja hovorím jednoducho to, že nemôžete mať proporčné odmeňovanie, keď 90% tohto odmeňovania sú odmeny ako také. A preto by sme sa mali vlastne pozrieť na celý tento balík, pokiaľ ide o odmeňovanie. A pokiaľ ide o otázku akcií, súhlasím s našou predsedničkou, že ten motív profitu sa vzťahuje práve na tie akcie, ale ak istú časť odmeny dáte ľuďom vo forme akcií, čo potom robíte, dávate im vlastne, tak povediac, um, záujem. Um, oni majú v podstate podiel potom, pretože tieto podiely eh, v nadväznosti na akcie, respektíve výnosy týchto akcií sa viažu na eh, to, akým spôsobom je výkonná patričná banka. Čiže oni sa vlastne stávajú spoluvlastníkmi. A pokiaľ ide o túto otázku vysoko komplikovanej e, sekuritizácie, naozaj by sme sa mali nad tým zamyslieť, ako povedala Sharon, už vlastne máme dočinenia s due diligence a samozrejme, že je otázne, že či chceme v podstate e, prevziať tú istú líniu, ktorú prevzala táto rada pre Ehm, finančný dohľad, ale ja som jednoducho rozhodla, že v neprítomnosti dôkazov ja nie som pripravená samozrejme ehm, veľké zmeny urobiť, pokiaľ nebude mať patričné dôkazy, patričné dopadové štúdie, ktoré by viedli k iným záverom. Takže ja si naozaj myslím, ak sa pamätáte, mali sme isté fóra a e, vypočutia v nadväznosti na tento návrh, ale nie je samozrejme ťažké toto naplánovať, ale chceme v podstate mať vypočutie k dvom bodom alebo trom, nech sú akokoľvek dôležité. Samozrejme, že ľudia súhlasia s tým, že banky by mali mať vyšší kapitál. A otázka znie, že či chceme, aby proste to bolo technicky upravené v nadväznosti na naše návrhy. Ale potom samozrejme ide aj o to, že či si naozaj chceme vypočuť takéto vypočutie. Ďakujem. Takže teraz bude lepšie, keď vám prečítam tie nové dátumy. Chcela by som to len poupraviť, pretože musíme, pokiaľ ide o lehotu na predloženie e, pozmenujúcich návrhov 25. marec, potom to do 27. apríla budeme hodnotiť a budeme sa snažiť, aby sme hlasovali vo výbore 3. mája a potom by sa to na plenárke, e, na 1. júnovej plenárke vlastne e, odhlasovalo. Takže to je súčasný terajší časový harmonogram. Teraz by sme mohli prejsť k hlasovaniu. Neviem, koľko ľudí má so sebou hlasovacie karty. Ja sama viem o sebe, že bohužiaľ e, tú kartu nemám, takže nechala som ju v plenárnej miestnosti v Štrasburgu, takže keby tam niekto mohol zabehnúť a doniesť mi ju, to by bolo fajn. Takže koľko ľudí? Ako to vyzerá s e, hlasovacími kartami? I think, I think we'll Myslím, že si spravíme na pár minút prestávku, aby sme sa zorganizovali v nadväznosti na hlasovanie. Okay, members, I think, um, can... Dobre, kolegyne, kolegovia. Takže mo- mohli by sme uh, otestovať toto hlasovanie, pokiaľ ide o elektronické hlasovanie. Chceli by členovia parlamentu takýmto spôsobom hlasovať? Teraz nezáleží samozrejme na tom, ako budete hlasovať. Ide vlastne len o testovanie kariet. Moja karta nefunguje. Open the vote. Open the vote. Že otvoríme hlasovanie poriadku, teraz môžeme hlasovať. Dobre. Uzatvoríme hlasovanie. Sú tie čísla správne? Pokiaľ ide o strany. Party-wise I haven't checked. Or how do you check it party-wise? Right. We want, we want, we want... Dobre, takže chceli by sme zopakovali tento test. Prosím vás, ešte raz by som chcela otvoriť to hlasovanie. Môžete ešte raz zahlasovať? Snažíme sa to otvoriť. Dobre, otvorili sme hlasovanie. Začíname hlasovať. Každý hlasoval. Ukončíme hlasovanie. To nie je skutočné hlasovanie, to je naozaj len otestovanie si patričnej aparatúry. V poriadku? Takže momentálne. Takže vy nemáte kartu. Môžete poslať niekoho, aby vám to don- ju doniesol? Nie? V poriadku. Takže keď to bude naozaj životne dôležité, tak sa tým budeme zaoberať. Ale v súčasnosti nemáme v podstate nejaké, tak povediať, nadbytočné hlasovanie, takže by sme pristúpili k hlasovaniu o správe pána Garcia Margallu. Prvé hlasovanie, pozmenujúci návrh číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Sedmička. Kto je za? proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Osmička, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 26, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 27, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, je zamietnutý. Deviatka, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 10, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 11, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Pozmenujúci návrh 12, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 13, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. 30. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. 31. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 14. Kto je za? proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 33, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 34, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 35, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Ústny pozmeňujúci návrh. je tam komisia poskytne, miesto toho, keď je to nutné, poskytne. Takže kto je za, pri, proti, prijatý. 15. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 16. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 17. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 18. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 37. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Čo? Mohli by sme to blokovo odhlasovať až do konca. Kto je prosím za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Takže všetky sú prijaté tieto návrhy a budeme teraz hlasovať o samotnom texte v znení úprav. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Máme tam niekoľkých, ktorí sa držali hlasovania a hlasovanie o samotnom legislatívnom uznesení. Kto je za? Proti? Takže dvaja sú proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Vy ste za. Dobre, takže máme dvoch, ktorí sa zdržali hlasovania. Takže správa je prijatá a gratulujeme správodajcovi. Teraz by sme prešli k hlasovaniu o návrhu správy pána Dávida Kasu. Máte to pred sebou. Pozmenujúci návrh číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 11. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Pozmenujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 3, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 4, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania. Môžeme si elektronicky skontrolovať toto hlasovanie, pokiaľ ide o pozmenujúci návrh číslo 4. Otvárame hlasovanie, otvárané je hlasovanie. Každý hlasoval. Áno, pozmenujúci návrh číslo 4. Hlasovali ste všetci? Končíme hlasovanie. Mali ste čas? Takže hlasovanie je uzavreté. Takže je to prijaté. Pozmenujúci návrh 12. Kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. 5 za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. 13, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 6, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 7, za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 8, za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Potom tam máme ústny pozmeňujúci návrh zo strany EPP. Máte to v svojich dokumentoch, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Takže teraz máme kompromis, ktorý pokrýva pozmenujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Kompromis, ktorý sa týka 16, 17 a trojky zo strany Jury, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Pozmenujúci návrh 18, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromisný návrh e, 19 a 9, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Pozmenujúci návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. A teraz budeme hlasovať o texte v znení úprav, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Text je prijatý a hlasujeme o legislatívnom uznesení, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania takisto je prijatý tento návrh. Takže gratulujeme spravodajcovi a teraz prejdeme k hlasovaniu. Ja mám povolené hlasovať, pokiaľ ide o moju vlastnú správu. Takže budeme o tomto hlasovať vo forme bloku. Kto je prosím za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Takže je to jednomyselné. Gratulujem si samej sebe. Dobre. Tým pádom sme sa dostali na koniec hlasovania. Áno, toto je vlastne, hlasovanie je ukončené a teraz by sme prešli prešli na bod programu číslo 12. Ide o zváženie pozmenujúcich návrhov v nadväznosti na verejnú ponuku cených papierov a harmonizáciu požiadaviek na transparentnosť. Wolf. Wolf zmizol. Takže si spravíme krátku prestávku, kým sa nevráti spravodajca. You, Jean Paul, did you want to say something? No, no, no. Vicky Ford, sorry, Vicky Ford. Oh, you wanted to say something? Vicky, niečo si chcela povedať? Mali sme fantastické zasadnutie a rôzni tieňoví spravodajci prišli e, s vynikajúcimi návrhmi a naozaj e, sa to stretlo s obrovským konsenzom a bolo by skutočne dobre, a keď človek nevidí v podstate takýto prierezový koncenzus v nadväznosti na jednotlivé strany, hlavne pokiaľ ide o takú otázku, pokiaľ ide o stredne veľké a malé podniky, tak vás to neteší. Toľko som len chcela povedať, pokiaľ išlo o prestav, zasadnutie, ktoré sme mali počas prestávky na obed. Akurát som o vás povedala niekoľko veľmi pekných vecí. Áno, za vašim chrbtom sa o vás povedalo pár veľmi pekných vecí. Takže vúf odovzdávam vám slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Udo, prosím ťa, neruž ma. Takže ešte raz ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som sa chcel poďakovať jedným spravodajcom, ako aj ostatným kolegom. Ďakujem im za mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a ďakujem aj tieňovým spravodajcom za to, že boli ochotní diskutovať pri osobnom stretnutie o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Čo sa týka práce na kompromisoch, tak sme postúpili pomerne ďaleko. Chcel by som skrátke načrtnúť nasledovné témy retailová kaskáda, informovanie, kvalifikácia, definícia kvalifikovaného investora a tak ďalej. Čo sa týka retailovej kaskády, je to tak, že emitent ručí za obsah prospektu, ako vypracoval, alebo ak schválil využívanie tohoto prospektu tretími stranami. Môže to byť spojené s určitými podmienkami. Ak nejaký finančný prostredkovateľ využíva prospekt bez súhlasu alebo ho nejako upraví, je jasné, že on potom za to ručí. aj, ma, aj materiálnu zodpovednosť za veci, ktoré tam doplní. To, tu sme sa veľmi rýchlo dohodli a to je v poriadku. Prečo riadi sa to sedľackým rozumom. Potom chceme ďalej zabezpečiť, aby na jeseň tohoto roku, keď komisia bude prezentovať svoju iniciatívu tak chceme predísť tomu, aby sme mali rozdelené názory medzi tým, na čom pracujeme v tej smernici o prospektoch a pri ďalších smerniciach. Takže chceme apelovať na komisiu, aby zabezpečila, aby obidva dokumenty boli kompatibilné. V zásade je tu zhoda, že by bolo prospešné mať kratší, pochopiteľnejší dokument, ako je to v súčasnosti, kde ide o tú tzv to, to, to zhrnutie. Čo sa týka tých prahových hodnot, tak sme sa po dlhšej diskusii shodli. Rokovali sme s komisiou a radou a povedali sme, že chceme tam mať 5 miliónov, teraz tam je 2,5 milióna, toto chceme zvýšiť práve preto, aby malé a stredné podniky mali možnosť využiť kapitálový trh bez toho, že by to bolo spojené s nejakou administratívnou záťažou. Takže je tu tá výnimka od tej smernice o prospektoch, nie pri sume 2,5 milióna, ale od 5 miliónov, to je podľa mňa zmysluplné. Všetci preto chceme aj pokryť a zabezpečiť to, aby malé a stredné podniky pri financovaní neboli závislé iba od bank, ale aby viac využívali kapitálové trhy. kvalifikovaný investor, ktorý sa spomína v tej smernici o prospektoch, podľa nášho názoru je definovaný už v smernici MIFID. Tým sa môžeme riadiť, ale súhlasíme s tým, aby investori nejak sa môžu vzdať tohoto označenia ako kvalifikovaného investora, že potom nebudú pôsobiť ako profesionálni investori, ale to musí byť príslušným spôsobom oznámené investorom, emitentom a my sme toho názoru, že nie je nevyhnutné, aby sme to mali separátny register. Jednotlivé štáty na, na to majú rozdielne názory, napríklad Taliansko je toho názoru, že by sme mali z testov separovaného, oddeleného registra, ale keď si pozrieme, aké sú skúsenosti s tými registrami, tak vidíme, že tam nemajú žiaden register. Čo sa týka tých práv, tak eh, musíme rozlišovať medzi novými akciami a dlhopismi. a chceme tam zahrnúť pozmeňujúci návrh kolegu Balca, ktorý by znamenal zjednodušenie situácie, situácie pre dlhopisy. Potom ešte sme mali rozdiel názor, čo sa týka platnosti prospektu. Tu komisia navrhla, aby sa to predlžilo Viem, že rada je skeptická. My sme boli toho názoru, že čo sa týka prospektu, ktorý sa viacekrát používa pre viaceré tranže dlhopisov, kde to prebieha niekoľko rokov, tak tam je mohla byť platnosť až 36 mesiacov. My sme to teraz vyriešili pragmaticky tak, že normálny bežný prospekt bude mať platnosť 12 mesiacov a prípadne to môžeme predložiť na 24 mesiacov. A na záver ešte jedna otázka, ktoré musíme diskutovať a určite to objasníme do hlasovania budúci týždeň. To je zohľadnenie MTF tu ide o regulované trhy, takže buď chceme ísť touto cestou, alebo budú tam iné kritériá. Ja som počul, že čo sa týka MTF, mnohí súhlasia s tými podmienkami, to je podobné ako pri Revelated Markets. A sú tu viaceré možnosti Dôležité, aby nedostlo, nedošlo k skresľovaniu hospodárskej súťaže. Dôležité je chrániť investorov. Ako posledné, to je zvýšenie tej hranice. V súčasnosti tam máme 15 000 eur a je tu, ten, je tu otázka, či to tak máme nechať alebo či to chceme nejako zmeniť. Boli na to rozdielne názory. Zdá sa mi, že sme sa dohodli, nie som si ale istý, lebo človek niekedy pohodne zabudne, na čo sme sa dohodli. Myslím si, že sme sa dohodli asi na 100 tisíc. Bola to požiadavka ísť až na 250 tisíc, podľa mňa tých 100 tisíc, to je bolo v poriadku alebo priemerný investor v zásade neinvestuje 50 tisíc do jedného papieru a viac. Samozrejme sú takéto prípady a je to skôr výnimka. Bežný investor to nerobí. Takže pri mm, vytváraní pravidel sa nemali orientovať takými mm, prípadmi, ktoré sú výnimkou. Samozrejme, ak to bude nevyhnutné, môžeme to upraviť a môžeme prepracovať smernicu MIFID. To je bolo všetko. Čo sa týka kritických bodov, sme sa zhodli. Jediný otvorený bod sa týka otázky, či a za akých okolností bude MTF na rovnaké úrovni ako regulované trhy. Môj názor je, že by sme to nemali spraviť. Viete, to necháme tak, ako to je. A musíme dúfať, že keď sa prepracujú ďalšie smernice, či to je MIFID alebo ďalšie, tam by sa to potom malo riešiť. V súčasnosti nevidím žiaden dôvod to meniť. A a ak by to bolo nevinutné, tak môžeme o tom hlasovať budúci týždeň. Um, I'm just looking to see. Oh, ah, Mr. Diogo, did you... Pán Diego, alebo vy máte slovo? Senhora Presidente, muito obrigado. De uma forma... Ďakujem, pani predsednička Veľmi stručne som chcel vyjadriť vďačnosť spravodajcovi za jeho prácu. Myslím si, že e, e, veľmi angažovane sa usiloval o kompromis v rôznych bodoch. Myslím si, že to bolo úspešné, prinieslo to svoje ovocie. Prebehli stretnutia na začiatku e, dnešného popoludnia, prebehli dobre, spravodajca a tieňový spravodajca sa stretli, aby to diskutovali a chcel by som vyjadriť svoju vďaku. Množstvo kolegov z našej skupiny predložilo veľa pozmeňujúcich návrhov, ktorých možno vychádzať pre e, tvorbu kompromisu. A tak si myslím, že je to tu naozaj e, nádejný vývoj. Dúfam, že bude aj pokra- e, pokračovať Katrin Styler. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj našemu spravodajcovi. Myslím si, že dnes sme tu vytvorili dobrý kompromis, ktorý mnohí z nás e, budú vedieť podporiť a ísť týmto smerom. Hlavne ma tečí otázka týkajúca sa tohoto materiálu, Kompromis, kompromis CD a E. Na háčku budeme musieť ešte pracovať. A pokiaľ ide o NTF, je tu potrebná jasnosť, s tým to chápem u spravodajcu. K prekladu dohodli sme sa na stretnutí, že je to 50 tisíc tá hranica, ale v, roz, v preklade sa je 100 tisíc, je to 50 tisíc a vidím, že pán Klinc to uh, schváluje. Chcem vám poďakovať za vašu prácu, uh, pán Klinc. A myslím si, že ešte viac príležitostí v tomto výbore uh, ukaz, ukazuje, že sa veľmi dobre dajú e, viesť tieto stretnutia. Ešte snad niekto chce sa vyjadriť? Peter? Yeah, has... Myslím si, že e, Wolf to vystihol, robí to správne. Viac by ma zaujímali tie širšie impl uh, implikácie, keď sa zaoberáme perspektívami, prospektami e, na dlhší výhľad. Prebieha výrazná diskusia, aké, ako budú tie pasy povolené. Umožňuje to podobný prístup aj u iných smerníc. Vy s tým súhlasíte, pretože to umožní podnikom v celej Európskej únie využiť e, kapitálové trhy, využiť fondy a týmto princípom sa budú riadiť. Teší ma, že toto ste e, použili vo vašich úvahách. A myslím si, že to je správny prístup. Určite súhlasím e, s problematikou MTF. Nechceme pravidla o koncentrácii, pokiaľ ide o postupy. Nechceme, aby sa tu e, vynárali monopoly. Veľmi dobre vieme, že to vytvára rozdiely, ktorý, ktoré by e, neumožnili e, poskytovanie dostatku kapitálu, tie injekcie, ktoré si predstavujeme. A to má konsenzus naprieč výborom. To je dôležité. Ak takýto konsenzus existuje, tak nám to pomôže v iných správach, pri iných smerniciach. Táto konsistentnosť a kontinuita je, bude dôležitá e, aj v budúcnosti, aj pri AIFM. Ešte niekto? Nie? A tak sa vrátim k správodajcovi Wolf. Ja, hm, ťažko niečo dodať. Ďakujem za komentáre a dúfam, že budeme postupovať svižne a že tie budeme vedieť vyjasniť ten jeden či dva zostávajúce body. Ďakujem. A budúci týždeň budeme môcť hlasovať. Okay, thank you very much. Uh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 Uh, Myslím si, že sme všetci opäť prítomní. Pauza nám určite prospela. Ja tu non-stop sedím už dva dní na tejto stoličke, tiež som to ocenila. Určite aj vy ste to potrebovali. Tak trochu e, máme časový náskok, ale ako viete, tieto, tieto programy sú len veľmi indikatívne. Budeme teraz diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch k smernici o správcoch alternatívnych investičných fondoch. Jean-Paul Gozes ako spravodajca má slovo. Ďakujem pani predsednička V prvom rade by som sa chcel ospravedlniť odborníkom na životné prostredie za, ten, za to kvantum papiera, papierov, ktoré sme museli um, vytlačiť, ale rokovací poriadok nám jasne hovorí, že pre prejednanie musia byť uh, pozmeňujúce návrhy k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ a keďže ste pozmeňujúcimi návrhmi nešetrili, tak je to naozaj uh, ohromujúci počet dokumentácie. V, každ- v každom prípade poďme k téme. Rada ECOFIN včera rozhodla, že diskusiu o smernici AIFM odloží, ktorá mala teda prebehnúť. Španielské predsedníctvo navrhlo okrem toho k tejto diskusie, teda k túto, k to odloženej diskusii aj pozmeňujúce návrhy. Keď som sa o tomto rozhodnutí dozvedel, neprišlo mi to ako niečo dramatické. Vedel som, že politický problém tu existoval, pokiaľ ide o tretie krajiny a režim s nimi. Takisto som vedel, že sa blížia voľby vo Veľkej Británii, čo britského premiéra môže viesť k tomu, aby si e, neželal prijatie tohoto rozhodnutia teraz e, na tomto ekofine. Ak som dobre počul, Veľká Británia nemá blokačnú menšinu. Všetko sa teda odkladá na dátum, dúfam, neveľmi veľmi vzdialené. Španielské predsedníctvo bude môcť tie jednania ešte doladiť a členským krajinám potom predstaví kompromis, ktorý snáď môže uspokojiť všetkých. No a pokiaľ ide o parlament, tak sa domnievam, že tento odklad rozhodnutia alebo e, zaujatia stanoviska rady by nemal nejak výrazne narušiť náš harmonogram. Iba ak by sme využili tento dodatočný čas na to, aby sme snáď hlasovanie odložili, tak by sme neboli potom pod takým pracovným tlakom. Podľa mňa to nie je priamo negatívna vec. Podľa mňa však nemožno čakať na postoj rady predtým, než by sme sami zaujali svoje stanovisko. A to aj vysvetlím. Dôležitá téma, ktorú, ktorú som e, liež, riečil, riešil v minulom funkčnom období, bola e, smernica o úverových agentúrach. Parlament ešte pred radou prijal stanovisko a pokiaľ ide o smernicu o platobných službách, tam to bolo obzvlášť jasné, pretože sme 12. Eh, je septembra 2006 eh, rokovali, ale rada sa dohodla až v roku 2007 a nakoniec sme hlasovali o kompromisy v prvom čítaní v apríli 2007 takisto eh, ratingové agentúry. Tam sme dospeli ku kompromisu v prvom čítaní a to teda u dvoch tém, ktoré boli zložité a citlivé. Ja sa teda domnievam, že to, že zaujmeme stanovisko ešte pred radou, znamená výhodu pre prejednávanie a to je tiež inspira- inšpirácia pre radu, ak si dobre odvedieme prácu. A podľa mňa teda nie je treba meniť to, že by sa malo čoskoro o správe hlasovať. Naopak, Prípadné hlasovanie v pléne možno odložiť, pokiaľ v dobe, keď rada zaujme postoj, bude príliš e, neskoro, alebo nám to nechá málo času na konštruktívne jednanie. Toľko k harmonogramu. Nuž a domnievam sa, že nikto by asi e, neroz, nechápal, väčšina verejnosti by nechápala potom, čo povedala G20 jednotlivé hlavy štátov a vlád, keby sme zastavili e, prácu na tejto smernici. Sú to snahy odporcov smernice Smart. Spravodajca sa však tomu bude naďalej venovať. Parlament sa na svojej ceste tiež nezastaví. A ja sa len chcem pripojiť k slovám pána komisára z dnešnej skôsky so zástupcami parlamentov členských krajín. Pokiaľ ide o to, čo sa udialo od prvej výmeny názorov, snažil som sa, aby kompromisy k hlavným bodom boli navrhnuté ešte pred touto schôdzou. To sa stalo. Včera som hovoril so tieňovými spravodajcami a kolegovia majú tieto materiály k dispozícii už teraz. Nebol tu veľký časový priestor od poskytnutia týchto dokumentov do schôze výborov, ale určite pochopíte, že objem pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, zložitosť témy a to, že sme až 3 týždne pred časovým termínom mali k dispozícii pozmeňujúce návrhy. To všetko znamená, že to nebolo možné zvládnuť rýchlejšie. Snažili sme sa vypracovať kompromisy k všetkým dôležitým bodom. Diskusia so stieňovými spravodajcami bola veľmi angažovaná. Mne teraz neprináleží tu vyjadrovať stanoviska jednotlivých tieňových spravodajcov. Chcem len povedať, že dúfam v parlamente dospejeme k dobrému spravo, e, do kompromisu a to je o to potrebnejšie, že ak tu nebudeme mať široký kompromis, tak budeme slabší v jednaniach s radou. A ak naopak by sme mali príliš tvrdé požiadavky, tak by hrozilo, že nedospejeme k dohode. A to by nakoniec hralo do karát tým, ktorí si neprajú toto opatrenie, ktoré je pritom také potrebné. Budem sa tešiť na slova kolegov a pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, myslím si, že sa nám podarí nájsť dohodu na základe toho návrhu s tým, že akékoľvek fondy, ktoré nepatria, by nespadali do e, tejto smernice, by s určitými úľavami boli pre tých, u ktorých nie je dôvod e, podrobovať ich takejto náročnej regulácii. No a aby bolo všetko konzistentné, tak navrhujem jednak potvrdiť princíp proporcionality, ale neomedziť sa len na potvrdenie tohto princípu. Navrhujem tiež, aby v prílohe boli obsiahnuté typy fondov, charakteristiky fondov, ktoré ktoré by mohli mať nárok na určitú výnimku. Boli by tu zjednodušené legislatívne postupy a konkrétne by sa tam uvádzalo, z jakých formálí by boli vylúčené. Dúfam, že to vyhovie ako tým, ktorí chcú, aby sme zbytočne nevytvárali administratívnu záťaž, ale tiež aj tým, ktorí chcú rešpektovať všeobecný princíp, že akákoľvek činnosť má byť e, pod dohľadom Navrhujem tam tiež zaviesť prah nielen pre výnimky zo smernice, ale tiež preto, aby sme zohľadnili fondy malej veľkosti, tak aby to bolo primerane uspôsobené. Pokiaľ ide o e, private equity, tam tiež podľa mňa je výrazná výnimka, tak aby sa zohľadnila realita tohoto typu činnosti a rizika, ktoré, predstavuje. Tu chcem každopádne pripomenúť, že cieľ nariadenia je lepšia právna istota, dohľad a regulácia. Nejde len o to brániť e, alebo predchádzať systémovým rizikám, pretože kríza môže prísť i z iných príčin, než kvôli systémovým rizikám. Takže ak si povieme, že sa tu dopúšťame systémového rizika, alebo ak niektorý typ fondu tvrdí, že sa s ním nespájajú veľké systémové rizika, tak to nie je nutne dôvod vylúčiť ho z tých požiadaviek a z regulácie dohľadu. Citlivá je tiež veľmi teda téma tretich krajín, to je to, čo sa nedarí dojednať rade. Od vtedy, čo som tu prezentoval správu, sa moje stanovisko posunulo a na začiatku som povedal, že budem vyčkávať a uvidím, ako sa bude medzi nami vytvárať konsenzus. Návrh, ktorý dnes predkladám, je návrh, ktorý ponecháva súkromné investície až na obdobie 5 rokov, tým, že je tu aj perspektíva regulácie, ktoré ktorá by sa mala vzťahovať aj na tretie krajiny, ktoré by umožnili správcom fondov s domicilom mimo EÚ mať možnosť vykonávať činnosť EÚ. Sú tu dve e, hypotézy, dva scenáre. Jednak uznanie ekvivalentnosti členskej krajiny, ktoré k tomu majú určité výhrady, ktoré sa neboja až tak aktívnej fázy komercionalizácie Skôr sa boja toho, že v tretich krajinách by mohlo dochádzať k právnym sporom a v prípade úpadku v tretej krajiny by jurisdikcia tejto krajiny neposkytovala takú ochrannú mieru ako režim v EÚ. Treba mať naozaj prísne a jasné kritéria, pokiaľ ide o uznávanie ekvivalentnosti. To tiež predpokladá to, že jasne určíme, aké orgány, aké úrady môžu e, potvrdzovať ekvivalenciu. V členských krajinách sú obavy, že komisia nie je dostatočne pevná na to, aby odolala požiadavkám na uznanie ekvivalencie, ktoré nie sú e, dôvodné. Chcem však ešte poznamenať čosi k tomu argumentu o cudzej jurisdikcii. Dnes v množstve krajín súkromné investície umožňujú inštitucionálnym investorom kupovať fondy umiestnené mimo EÚ, investovať do mimoeurópskych fondov alebo kupovať fondy prezentované správcovi fondov, ktorí majú domicil mimo EÚ, či už ide napríklad o aktívne uvádzanie na trh alebo pasívne pokrytecké, tak povediať, umiestňovanie na trh s tým, že ten obchodný zástupca sa vráti domov a inštitucionálny investor zrazu zistí, že v tej krajine je zaujímavý fond a že sa pristúpi ku kúpe. To je systém podľa mňa pokrytecký. Každopádne v takomto systéme riziko, ktoré pomenovávajú tí, ktorí sa boja ekvivalentnosti, existuje ak investor francúzsky kúpi fond na Kajmanských ostrovoch, čo mu nič nebráni, tak na seba berie zásadné riziko, že pri problémoch tu bude jurisdikcia Kajmanských ostrovov, Kajmanský sudca, ktorý bude rozhodovať. Čiže existuje takáto obava a my by sme ju nemali podceňovať. Navrhujem prechodné obdobie, počas ktorého by bola možnosť aj naďalej podľa súčasného stavu súčasných investícií postupovať s tým, že by sme mali obdobie ekvivalencie s tretimi krajinami za prísnych kritérií. A potom je tu druhý scenár po snahe o hľadanie ekvivalencie by sme povedali, že tretia krajina je považovaná za ekvivalentnú a, a správcovia v tejto krajine s domicilom v tejto krajine majú paritu so správcom s domicilom v EÚ, alebo naopak buď radikálne riešenie, že teda fondy s domicilom v tejto krajine alebo uvádzané na trh so správcom v tejto konkrétnej krajine mimo EÚ budú mať zakázané vstupovať na trh v EÚ, to je jedna možnosť. A druhá možnosť je povedať, že súkromné investície možné pre túto krajinu sú na úrovni členskej krajiny, ktorá to dovoluje. Ešte je možná aj tretia možnosť, že by sme zaviedli 28. režim v EÚ pre súkromné investície. Ten by umožnil pravidlá pre uvádzanie na trh, pokiaľ fond alebo správca má domicil mimo EÚ. Toľko možné scenáre pre ďalšie úvahy. o ktorých by sme nakoniec v tomto výbore mohli rozhodnúť. Som otvorený všetkým možným rôznym podnetom a čiastočne ma s tým oboznámili už koordinátori. Pokiaľ ide o pákový efekt, tu sa držím svojho pôvodného návrhu, že teda povie sa, že pákový efekt spadá alebo je rozhodnutím správca, správcu, ale orgán dozoru musí mať možnosť to kontrolovať. To je tiež v momente, kedy sa poskytuje prospektus alebo sa poskytujú informácie, presné informácie o pákovom efekte, a štátny orgán dohľadu ešte v priebehu činnosti fondu môže kontrolovať, či správca dodržuje politiku, o ktorej informoval, ktorú hlásal. Ďalej je tu možné riziko prehnanie, prehnania pákového efektu jeho nadmerného využitia a potom európsky orgán kedykoľvek usúdi, že finančná stabilita je podkopaná, ohrozená, tak tento orgán by mal možnosť definovať reštriktívne pravidlá pre používanie pákového efektu a tiež vo všeobecnej úrovni, alebo tiež prípadne pravidlá pre konkrétneho správcu, pokiaľ by orgán dozoru z vnútroštátnej úrovni dostal e, negatívne e, informácie. Toľko k pákovému efektu, ešte ďalšie otvorené témy, o tom budú hovoriť ešte kolegovia, otázka repozitára tu treba vyjasniť zodpovednosť eh, repozitára, jasne definovať jeho zodpovednosť. Nie je to zodpovednosť vo všetkých prípadoch, musí to byť presne definované. Musíme sa však vyhnať tomu, aby repozitár mohol sám si určiť tú zodpovednosť ako chce a prenašať ju na akéhokoľvek podriadeného repozitára. pravidlá, za akých je možné sa obracať na ňo, musia byť jasne navrhnuté. Sú dva možné prípady. Na jednej legislatíva krajiny, kde má e, domicil fond, alebo je možné aj e, zmluvné riešenie. E, investor musí s tým byť oboznámený predtým, než vstúpi do fondu. A je tu tiež možnosť opätovného využitia. Podľa rozhovorov, ktoré som realizoval, existuje väčšina pre e, riešenie odmeňovania a nemyslím si, že je dôvod riešiť to inak ako v bankovníctve. Pákový efekt treba zakázať, pokiaľ ten, kto bude chceť používať tento spôsob, nemá žiadne práva k daným cenným papierom alebo majetku. Takže toľko k obsahu a budeme mať e, o pár dní viac postrehov e, k našej práci, než budeme teda hlasovať, tak budem rád. V každom prípade by sme sa mali rozhodnúť pred ďalšou e, schôdzou výboru EKON. Robert Goebbels. Veľmi pekne ďakujem, Robert Goebbels. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel vzdať hold Žanovi Pólovi, pretože si myslím, že skutočne urobil veľmi veľký kus práce a predsedal rokovaniam e, medzi samotným spravodajcom a tieňovými spravodajcami veľmi rozumným spôsobom, takže dúfam, že v patričnom čase e, ten výsledok bude naozaj veľmi e, úspešný. A tí z vás, ktorí o tom nevedia, Európsky parlament by skutočne mal v podstate sa svojou väčšinou hlasov postaviť za takýto návrh, pretože len v takom prípade to bude možné presadiť aj v rade. A tak isto samozrejme zdieľam s vami tie názory v nadväznosti na fakt, že španielské predsedníctvo sa rozhodlo, že nebude trvať na tom, aby sa, o tomto prejednával, aby sa toto prejednávalo na včerajšom ekofine, zasadnutí ekofinu. Takže myslím si, že aj rada, aj komisia v podstate by e, mala e, toto všetko zohľadňovať a tým pádom vlastne um, sme trošku silnejší. Tá páka je v podstate v našich rukách. A prosím, berte na, do úvahy, že španielské predsedníctvo je ochotné toto odložiť, pretože mali tú tendenciu stáť bokom, tak povediať, zohľadňujúc to množstvo rôznych obcí, pretože je to vnútorný trh a finančné služby v podstate by sa mohli takýmto spôsobom e, začať likvidovať a skončili by sme s národňovaním a to nie je správna cesta. Myslím si, že Európsky parlament vie, že by sme mali kráčať iným smerom, mali by sme naozaj kráčať smerom k skutočnému vnútornému trhu ktorý umožní mm, aj fungovanie takýchto alternatívnych investičných fondov. Je tam 1100 96 pozmeňujúcich návrhov. Je to ťažké v podstate vôbec zvládnuť, e, prečítať, ale jedna, jeden pozmeňujúci návrh je veľmi zaujímavý. Myslím, že je to od pána Klimta, 55, ak sa nemýlim, že je to v súlade s pravidlami e, G20, e, ktoré boli odsúhlasené v Pittsburghu v septembri 2009, kde sa vlastne povedalo, že všetky trhy, všetky produkty by mali byť patrične regulované. A ja som samozrejme za takýto pozmenujúci návrh pána Klinca, ale myslím si, že sa tam vlastne stanovuje to, čo je základne dôležité. To znamená, že nejaké sivé miesta by sme tam nemali mať. Veľmi veľa kolegov eh, predložilo pozmenujúce návrhy v nadväznosti na rôzne výnimky pre rozličné typy fondov alebo eh, iné eh, výnimky v nadväznosti na patričný prach, e, stanovenie práhu a tak ďalej. Ja som osobne proti tomu. Ja som proti takýmto výnimkám. Pretože si myslím, že to nestačí jednoducho povedať, že my sme menší a preto nie sme, e, nevstupujeme do nejakých systémových rizík, ale e, Mario Draghi povedal, že na každodennom základe e, obrovské percento takýchto transakcií sú transakcie, ktoré prebiehajú práve cez alternatívne fondy a to práve poukazuje na to, že tento sektor, toto odvetvie je mimoriadne dôležité. Nie, že by sme chceli ho zakázať, ale chceme ho jednoducho patričným spôsobom e, regulovať. A dokonca aj tí najmenší hráči môžu spôsobiť niekedy obrovskú škodu, obrovskú újmu. Keď sa pozrete napríklad na ropné produkty, jeden obchodník v New Yorku, ktorý objednal tisíc barelov ropy za cenu 100 dolárov za barel v tom čase. Okamžite to predal zo stratou vyše tisíc dolárov. Ale samozrejme, že aj ostatných obchodníkov stiahol a boli do toho všetci vlastne okamžite zapojení, pretože tam išlo o istý dominový efekt. Išlo tam o E, psychologický dopad e, toho čísla 100 dolarov za barel. A čo sa stalo? O pár mesiacov to bolo, sa to predávalo za 150 dolárov za barel. A to malo obrovský dominový efekt na celú ekonomiku. A ľudia hovoria, keď dostávam listy a ľudia nám rozprávajú všelijaké takéto malé príbehy, tak ako som e, to počul dnes do obedu. Hovoríme o desiatkách tisícoch e, libier alebo dolárov. Takže ja malý, ja nemôžem spôsobiť nejakú veľkú škodu. Ale ja nehovorím, že toto samotné odvetvie je zbytočné, a hedžové fondy sú veľmi zriedka kedy fondami, ktoré by operovali, fungovali e, sami o sebe, pretože obyčajne je to celá tá svorka, ktorá sa proste do niečoho pustí a spôsobuje škodu. A práve z toho dôvodu vlastne ten princíp proporcionality by sme mali uplatňovať. Mali by sme sa pozrieť na možnosť zredukovať isté záväzky, pokiaľ v podstate by eh, neprekračovali istý prach isté fondy, ale hm, ja si nemyslím, že by sme ďalej mali zachádzať, a pretože neho, hovorí to pán Klinc celkom jasne, že všetky trhy, všetky produkty by mali byť patrične regulované. A k tomu by som ja ešte dodal a pa, pod patričným dohľadom. Veľmi pekne ďakujeme. Chvíľočku dáme, na chvíľočku dáme slovo eh, tieňovým spravodajcom. Veľmi pekne ďakujem, Sharon. A ja sa chcem poďakovať a chcem vysloviť kompliment Sean Paulovi, ktorý skutočne od, vykonal obrovskú prácu v tejto oblasti a napriek tomu nie je zúfalý. My ho chceme podporovať a pevne veríme, že dosiahneme dobrý výsledok. Ja si myslím, že asi by sme mali hlasovať na našom výbore predtým, ako bude sa tým zaoberať rada. Nie som si istý, že by sme to mali, že by sme mali ísť na plnú rýchlosť. Či to hlasovanie má byť 12. apríla alebo nie, to nechám otvorené. V každom prípade musíme dostatok času na to, aby sme si tú vec prediskutovali, to zosúladili a musíme hľadať väčšinu čo sa týka toho konečného hlasovania na výbore, to musí byť pred zasadaním rady, lebo potrebujeme mať my alebo ty ako vyjednávač musíš mať jasný mandát, aby si mohol rokovať s radou a prezentovať čo najlepšie naše stanovisko. Sú tu určité body, ktoré sú kritické, aby som ich teraz chcel popísať. Najprv budem reagovať na to, čo povedal Robert Goebbels to, čo ja som navrhol ako pozmeňujúci návrh, nechcem stiahnuť, ale chcel by som to doplniť alebo objasniť. Ak sme pri účinnosti toho názoru, že niektoré fondy by sme z toho mali vyňať, alebo sa predávajú iba na národnej úrovni a tam sú aj regulované a nad nimi vykonávaný dohľad, tak moja požiadavka zodpovedá tejto skutočnosti. Takže je tam e, dohľad, je to regulované, To znamená, že zotrvám na mojej formulácii, ale to znamená, že ak ide o špeciálny fond, ktorý pripravil iba, ktorý ponúka iba jeden sprostredkovateľ a pôsobí to iba v jednej krajine, že to bude z toho vyňaté. A teraz, čo sa týka pôsobnosti. Jean-Paul pozná náš predstavy, už sme tam diskutovali. Ja som v mojom pozmeňujúcom návrhu číslo 1 navrhol, aby sa ten celý balík vrátil a aby sa vypracovala špeciálna smernica pre hedge fondy a druhá by bola pre private equity. Toto nie je možné z viacerých dôvodov, to mi je jasné, ani tu na výbore by som nemal väčšinu, ale chcel som to aj tak navrhnúť. Spravil som to preto, lebo som to považoval za správne. Ide o to, že my tu zhrňa, zahrnieme príliš veľa rozdielných fondov, ktoré zahrnie pod jednu smernicu. Napríklad bolo by bývalo podstatne lepšie, aby real estate funds boli spojené s ďalšou skupinou, ale nedáva to sem. Dobre, ale toto zistila expertná skupina komisie. Už to bolo v roku 2008, ale dobre, uvidíme. Nemá význam sa o tom baviť. Napriek tomu som toho názoru, že existujú dobré dôvody na to, aby sa niektoré fondy vyňali spod tejto smernice za predpoklad, že sa predávajú v jednom členskom štáte a že tam je jasná regulácia a dohľad. Po prvé, po druhé, to je veľmi dôležité, tretie štáty. To je veľmi dôležitý bod. Už sme viacejkrát hovorili, že nechcem, aby Európa bola pevnosťou, chceme, aby Európa nebola väzením. To znamená, že európsky investori by mali mať aj naďalej možnosť investovať mimo Európy. Napriek tomu súhlasím so Jean-Paulom, že by sme to mali nájsť riešenie, kde by bolo určité prechodné obdobie, týkalo by sa to fondov, ktoré nemajú sídlo v EÚ, aby preukázali konvergenciu a potom by mohli pôsobiť v Európskej únii. Pre mňa to vyplýva nasledovná otázka. Ak nastane takáto situácia, bez na to, či, ten pre, či to prechodné obdobie bude trvať 3 roky, 4 alebo 5, potom môže to byť aj ten pas. Podľa môjho názoru fond, ktorý má sídlo na Kajmanských ostrovoch, ak preukáže konvergentnosť, tak dostane ten pas. Samozrejme, vyžaduje si to svoj čas a okrem toho som toho názoru, že my ako parlament by sme v rámci formulácie kritérií, ktoré sa týkajú toho, či tá konvergencia bude alebo nebude poskytnutá, aby sme do toho boli zapojení aby sa nestalo, že o tri roky nám povie komisia, že no, žiaľ, my sme rokovali, ale zistili sme, že 80% našich partnerov nechcú mať túto konvergentnosť. Takže nevieme, či sú tam dobré kritéria. Musím vyvíjať tlak na to, aby sme to boli zapojení. Neviem, či sa nám podarí to, aby tie kritéria boli už všetky uvedené v tejto smernici. V každom prípade musíme sa požadovať nášho práva a musí nám to potvrdiť Rada a Komisia, aby sme pri formulácii kritérií boli to zapojení. Ako dlho bude platný ten národný režim, to ešte tiež musíme zistiť, lebo ak by sme mali mať 28. režim, tak samozrejme ostatné by zanikli prirodzeným spôsobom, to je jasné. Ak by ale napríklad rada na tom trvalo a sú takí, ktorí by to chceli a povedia, že fond, ktorý má sídlo mimo Európskej únie a ktorého, ktorého mm, manažery sú mimo Európskej únie, tak ten môže dostať pas alebo nedostane, pardon, nedostane pás. Podľa mňa to je tvrdé, lebo ak teda je tam konvergentnosť, tak by mal dostať pás. Dôležité je sa tu opierať o nejaký režim. To znamená, že musíme myslieť na to, že u nás sú dôchodkové fondy, ktoré tiež investujú. Musí nám byť jasné, čo chceme dosiahnuť. V každom prípade ja by som chcel dosiahnuť to, aby fond, ktorý má sídlo mimo Európskej únie, ktorého správcovia sú v Európskej únie a fond, ktorý je mimo Európskej únie a, a, a má tam aj manažera a keď dostane preukáže konvergentnosť, tak má dostať ten pas. Toto malo byť možné. A ešte jeden bod. To sa týka tej pák, toho pákového efektu. Musím sám uznať, a keď ja som na začiatku bol za to, aby sa zohľadnil pákový efekt, že táto páka nie len rozdielna pri jednotlivých typoch fondov, ale aj v jednotlivých kategóriách je rozdielna. Lebo ide o to, aký je tam faktor pri tej páke, ale ešte okrem toho to, do akého typu aktív investujem, lebo to riziko je rozdielne. Nesmieme zabudnúť pri tejto otázke, akú úlohu zohrávajú banky. Lebo vlastne sú to tie banky, ktoré by sme mali ktoré by sme, ktoré, ktoré by sme mali trochu viac kontrolovať. Lebo to je banka, ktorá povie, že ja investujem private equity, podiel prostredníctvom takéhoto a takéhoto cudzieho kapitálu. Banky boli veľmi veľkorysé. Teraz to dobre nefunguje, ale opätovne to ožije. Takže nejaká private equity spoločnosť, ktorá chce investovať do nejakého subdodávateľa automobilového priemyslu, ak ponúka 6 násobok EBITDA ako cudzí kapitál, to je ako subprime financovanie. Keď doma hodnotu 100 tisíc a ja ti ponúkam 120 tisíc, to je ten istý problém. Preto si musím položiť otázku, že či pri regulácii bank Bazilej 4 by sme nemali zaviazať banky k tomu, aby pri poskytovaní úverov postupovali racionálne. Toto by sa malo týkať aj hedžových fondov my vlastne by sme mali vedieť, čo poskytujú tí prime brokers tým hedge fondom, prečo tam nie je transparentnosť, my musíme o tom vedieť. Taký je 10 alebo 12 na celom svete a tí nám musia povedať presne, čo komu dávajú a na aký účel. Potom bude transparentnosť a potom Samozrejme, nerobili sme to my, ale dohľad, tí by posudovali riziko. Ak by nastala takáto situácia, oni by mohli priviesť banky k tomu, aby boli obozretnejšie. A záverečná poznámka, nie som toho názoru, že bez ohľadu na to, či ide o hedge fund alebo private equity, alebo nejaký iný, nejde o to, aby sme ich nejakým spôsobom trestali. Nie, nie, to nechceme. My chceme mať jasné pravidlá, jedna vec ale jasná. Hedge fondy nemôžu očakávať od nás súcit, keď teraz špekulujú proti Grécku a proti euro, tak ja nemám žiadne sympatie, žiadne pochopenie voči tomu, že príde za mnou nejaký hedge fund a povie, že my nechceme tu nejako eh, trpieť. Um, thank you. Uh, Pascal Kamfer. Ďakujem pekne, Pascal Kamfer. Oui, je voulais m'associer euh, Ďakujem pekne. Ja sa môžem iba pripojiť tým gratuláciám Jean Paulovi a to, akým spôsobom tu prebiehala celá diskusia. Ja nemám v tomto parlamente také veľké skúsenosti ako stení kolegovia, ale mám ten dojem, že je v našom záujme, aby hlasovanie v parlamente sa uskutočilo ešte pred hlasovaním na rade. Preto podporujem ten návrh Žona Paula, aby sme si stanovili dátum v apríli, či už to bude 12. alebo nejaký, alebo okolo toho dňa. Teraz k obsahu nemusíme opätovne otvárať celú diskusiu ku všetkým témam. Myslím si, že bolo dobré sa zamerať na pár zásadných bodov. Zameriam sa na tie kompromisné návrhy, ktoré navrhol. A čo sa týka uplatňovania, dôležité je nájsť určitú mieru rovnováhy. Ak by sme mali výnimky pre určité typy fondov na, základe, na základe ich právnej štruktúry, tak potom v smernici by sme to mali príslušným, príslušným spôsobom riešiť. Ak tá kategória fondu, ak tá situácia, právna situácia vedla k tomu, že fond obchádzal určité pravidlá, tak je tam predsa na to orgán, ktorý to má zabrániť. Ak, sme, ak teda bol predtým vyňatý, teraz je nutné priviesť pod, no, pod e, pôsobnosť tej smernice. To znamená, že ak je tam nejaká výnimka, dôležité, aby to bolo spojené s určitým dohľadným orgánom. Uvidíme, ako bude vyzerať ten kompromis. V súčasnosti je tam to riziko, že čo sa týka private equity, že to bude plne vyňaté. A Jean-Paul Gozes tu spomínal ten prach, tú prahovú hodnotu. Ak to nebude v úvode, tak bude tam špeciálne podmienky pre private equity. Bude to výnimka. A myslím si, že to asi nie je to, čo chcel dosiahnuť spravodajca. A teraz, čo sa týka páky. Tu súhlasím plné miere so Jean-Paulom. Súhlasím s tým, čo on povedal ak sa nemýlim, tak nie je ešte všetko pokryté, lebo sú tam určité okolnosti, ktoré sú uvedené v tom kompromise. Zelení sú za, preto, lebo tento pojem špecifické okolnosti tam nie je uvedený. Ak by tam nastala takáto situácia, ak by to bolo za mimoriadne okolnosti, tak potom by všetci povedali, že neskoro. Musíme mať takúto možnosť zásahu ešte predtým, ako bude príliš neskoro. Ešte predtým, ako vzniknú tieto mimoriadne okolnosti. A teraz otázka, ktorá sa týka tretich štátov. Môžeme podporiť kompromis, aj to prechodné obdobie, aj pás a európsky systém, ktorý by sa vybudoval. Bolo by to spojené s určitými podmienkami, ktoré my považujeme za dôležité. Spomínali ste určité námietky, ktoré sa týkali toho pôvodného návrhu komisie. Toto je nutné zohľadniť. Pre všetkým, čo sa týka princípu ekvivalentnosti a čo sa týka rešpektovania tohoto princípu. Lebo niektoré štáty sú toho názoru, že komisia nebude v stave to dodržiavať. Ak kompromis bude spočívať v tom, že tam bude nejaké prechodné obdobie, ktoré by sa tam zahrnulo. Podľa mňa musíme to posilniť a musíme si byť istí, že sa to podarí implementovať. Samozrejme, možnosti sú viaceré. Buď táto ekvivalencia bude spočívať na obojstrannom prístupe, To sa bude vychádzať z toho, že to bude analyzovaná krajina vykonávať sama. Potom môže tu byť tento princíp na 2, 3, 4 roky, na určité obmedzené obdobie, a pot, lebo potom by už nebola žiadna kontrola. Bolo by možné požadovať komisie, aby tak povediac, povedzme, každé 3 roky preukázala, že tento princíp sa stále dodržiava. Je tu viacero možností, a je možné takto zohľadniť potreby jednotlivých členských štátov. Bo sú tu štáty, ktoré hovoria oprávnene, že nemôžeme byť spokojní s nejakou dohodou, ktorá je iba na papieri. Samozrejme, bolo možné zapojiť tam aj nejaký iný orgán ako komisiu, aby sa obnovila tá ekvivalencia, ako to je v niektorých štátoch. Je tam silný politický tlak, teraz, ktorý sa vyvíja na komisiu a komisia môže sa obrátiť na ESMA alebo iný technický orgán a to by potom tú diskusiu trošku napravilo. A takto je bolo možné sa trošku brániť proti tomu geopolitickému tlaku. Potom je tu ďalší návrh, ktorý sa týka princípu ekvivalentnosti, ktorý musí platiť nie len pre ten štát, kde sa nachádza samotný správca, lebo hospodárska realita vyzerá tak, že väčšinou je to v USA, ale musí to byť aj v tých štátoch, kde majú sídlo, samotné fondy. Ak správca sa nachádza mimo Európskej únie a toto musíme presne regulovať, bol to ten príklad, že môže byť na Kajmanských ostrovoch. Pri kompromisoch je ešte niečo zvláštne. Ak fond z Európskej únie, napríklad zo Spojeného kráľovstva, ak je teda odtiaľ spravovaný, tak Európska komisia má povinnosť preveriť, že ten štát, kde je zriadený fond, ako sú napríklad Kajmanské ostrovy, vytvorí určité pravidla. Ak napríklad ten fond bude spravovaný z USA, tak potom v tom kompromise je uvedené, že komisia nebude požadovať nič. To znamená, že je to podnet pre správcu, aby napríklad sa presťahol do New Yorku. A to určite nie je to, čo by sme chceli dosiahnuť. Myslím si, že je možné to ešte zlepšiť, aj keď sa správca nachádza mimo Európskej únie. Musíme požadovať, aby Európska komisia to mohla preveriť a musí sa zaoberať tým, či sa implementujú tie body, ktoré navrhol pán Gozes. To sú tie body, ktoré, ktoré je nutné preveriť. A ešte niečo k tej prechodnej leote. Komisia hovorila o prechodnom období troch rokov a ty si tam doplnil ešte 2 roky, takže bolo by to celkovo 5 rokov. Myslím si, že o tom je nevyhnutné diskutovať, lebo to politické posolstvo, ktoré sprost, by sme chceli sprostredkovať, nesmie byť, že my teraz budeme čakať 5 rokov a začneme až potom konať. Ak by to celé viedlo k tomu, že v prvých dvoch rokoch by sa neudialo nič a potom sa zase neudeje nič, ani po tých 5 rokoch, tak opätovne budeme v slepej uličke a z nej sa nebudeme vedieť dostať, nič nezískame, celé sa to iba spomalí. Ak tam bude prechodné obdobie, tak to znamená, že musí tam byť aj pravidlá, ako zabezpečiť to, aby sa toto využilo rozumným spôsobom, aby to boli analýzy komisie, aby to celé fungovalo, aby sa to neprekladalo, aby sa to riešilo. A posledný bod, pasívny aktívny marketing, aj toto je veľmi dôležité. tej správe, ktorý, ktorá tu bola predložená. Tu ide o investorov. Takže keď fond je spravovaný, alebo keď má sídlo mimo Európskej únie a komisia je toho názoru, že nie je tam žiadna ekvivalentnosť, tak potom je tu oce, ktorý hovorí, že investor už nemá možnosť investovať do tohoto typu fondov. Myslím si, že to je dôležité, a to, sa musí, to musí byť súčasťou aj toho kompromisu, lebo ináč by sme otvorili možno všetkým, ktorí povedia, že môžeme smernici robiť čokoľvek, ak necháme európskym investorom, aby postu, išli, išli prostredníctvom pasívneho marketingu, kde by kúpili podiely vo fondoch, sú, ktoré sú spravované v USA, majú sídlo na Kajmanských ostrovoch a našich prípadne našimi priateľmi v City, tak bolo by to znevýhodnenie. A myslím, že už som hovoril dosť. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much, uh, Syed. Ďakujeme. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Tiež by som sa chcel pridať. Nechcem gratulovať, ale vyjadriť skôr úctu v práci, ktorú Jean-Paul odviedol za veľmi krátky čas, za veľmi dobrými eh, princípami tých eh, množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktorých bolo treba prečítať, stráviť tých 1669 eh, pozmeňujúcich návrhov. Zaujímavé na prvom stretnutí tieňových v pondelok a vynikajúcom obede. Potom je tá, to ocenenie rôznych pozícií a keď sa na ne pozrieme, sú tu dva extrémy a musíme nájsť nejaký kompromis. Jeden z tých extrémov a, jeden z tých parametrov je to, že by sme mali mať niečo veľmi podobné ako USA, ale nie ísť ďalej. Registrácia, zverejňovanie, systémové rizika. Viem, že v tejto rozprave sme sa všetci posunuli, spravodajca tiež. Ďalší extrém je veľmi protekcionistická pozícia. Zákaz na EU úrovni, zničenie e, ekonomiky Kajmanských ostrovov, ktoré do 50 závisia na tomto. A niektoré z týchto konceptov musíme riešiť penzíne fondy e, investujú množstvo prostriedkov do hedžových fondov len malé percento je v tých hedžových fondov. Myslím si, že potrebujeme pochopiť rozdiel medzi profesionálnym klientom, profesionálnym e, investorom a, je tam množ- a obyčajným klientom. Je tu množstvo e, ciest na ochranu týchto investorov. Takisto mi hovorili, že, že tento malý ostrov je vlastne veľkým slonom v našej miestnosti majú vlastne sofistikovanejší finančný režim než mnohé e, krajiny EÚ. E, viem, aký je rozdiel medzi daňovou neutralitou a daňovým rajom a keď sa pozrieme na špecifické kompromisy, zaujímavé pozrieť sa na princípy e, ekvivalencie a ja osobne si myslím, že príliš veľa moci tu má komisia. Na to by som sa chcel pozrieť do detailu. Komisia by asi chcela reguláciu. Možno, že komisia by nám k tomu mohla čosi povedať. Ten zákaz celoeurópsky, tá potreba, to chápem ako kompromis. Boli sme veľmi, e, veľmi, veľmi hrdí na azijský e, príklad, ale nedosiahli sme taký ekvivalent ako USA. Ale hlavná problematika, ktorú by som chcel riešiť, na ktorú by sme sa mohli pozrieť, je to, že ak máte fond, ktorý nesplňa kritéria ekvivalencie, ja by som chcel vedieť tam, kde máme súkromných investorov, aby pokračovali, ale súčasne, aby nás e, dali, aby nám dali určité ukludnenie cez výkazy národných e, inštancií, prečo chceme redukciu pretože je tu protekcionizmus, diskriminácia voči malému karibskému ostrovu, takže na to sa treba pozerať. Takisto by som sa chcel pozrieť, a tu súhlasím s Wolfom, keď sa pozrieme na rozsah, som skôr pod zástancom Wolfovej pozície než Robertovej. E, ďalšie témy, short selling, to by sme mali riešiť horizontálne. Mali by sme chápať rôzne typy. Riešme to horizontálne, vážim si pozíciu spravodajcu k pákovému efektu. Treba sa na to pozerať prípad od, od prípadu, nechať to na kompetentné orgány, ale mali by tu byť usmernenia a to je niečo, čo môžeme podporiť. Takisto si vážim posun. Mohli by ste prosím spomaliť, hovorí pani predsedajúca. Snažil som sa ponáhľať. Možno by ste mi mali dať 5 minút naviac. Posledný bod sa týka odmeňovania. Myslím si, že si vážime rozdiely v odmeňovaní pre manažérov fondov a banky a to je podľa mňa veľmi dôležité pre nás, pre tých z nás, ktorí to mu rozumejú. Máme obavy z toho, keby boli bankári odmeňovaní aj za zlé výkony, tie štruktúry odmeňovania. Nuž a vážim si, čo tu povedal k tomu spravodajca. Je to možno extrémny pohľad na extrémnu pozíciu, ale som presvedčený, že Pán Gozes nám pomôže dosiahnuť kompromis. Ďakujem. Ďalší tieňový pán Klut. Jürgen. Ďakujem. Nemožno závidieť Žánovi Pólovi jeho množstvo práce. Minimálne mu chcem poďakovať, eh, vyslovene poďakovať za jeho prácu. Je tu zo pár bodov, ktoré by som chcel z môjho pohľadu riešiť pri pozmenujúcich návrhoch bolo množstvo žiadostí, ktoré navrhovali, aby tu nešlo len o AIFM, ale e, aj o AIF. A od teba by som v tej súvislosti ešte raz, rád počul komentár, ako tu, čo tu navrhuješ, čo z toho vzniklo. Ďalší bod, otázka malých fondov. Poznám tento argument, pán Klinc to riešil už počas dňa. Tu je otázka, či je to zmysluplné. Ja poznám ten argument ľudí, ktorí to predložili. Hovoríte, že na Spolkovej republike to musí byť vysoká regulácia. Tento argument je v podstate zmysluplný, ale dalo by sa pýtať, keď by sa malo regulovať na národnej úrovni, tak to je zdvojenie. To je moja otázka, či to zduplovávať. Je tu, ako, je tu akési zdvojenie a je to každopádne otázka. A ďalšia otázka, tu som už spomenul pred nejakým časom. Ľavica, GUE vyžadujú dramaticky, aby tu bol zákaz private equity a hedge fondov. To tu nezíska väčšinu, je mi to jasné, a preto pre nás sú dôležité tie pravidla válkového efektu. A v tej súvislosti chcem podpovedať, čo ste povedali vy, pán Klinc. Banky tu zohrávajú užitú, určitú úlohu a minimálne v Spolkovej republiky existujú rôzni ľudia, ktorí v poslednej dobe to diskutujú, že by tu mala byť väčšia stena, delenie, deliace čiary medzi bankami a fondami. Obchodné banky, investičné banky treba oddeliť, akokoľvek to urobíme. Sú tu rôzne návrhy. Ak by to bolo možné, tak by som to veľmi vítal, aby v tomto zmysle sa prijali nejaké úpravy. Tak ako ste to naznačili je to podľa mňa veľmi napínavý prístup. Americké skúsenosti nám ukázali počas krízy, ako rýchlo môžu ísť poisťovne dole vodou. Toto nemôže byť prípustné. Nemožno to očakávať od ľudí, ktorí celý život pracovali, tak aby to, v čo dúfali, bolo zrazu preč. K odmeňovaniu len zdôrazním to, čo som už povedal. Sociálna spravodlivosť nesmie byť zraňovaná. A posledná poznámka. Je tu množstvo pozmenujúcich návrhov, chcem to spomenúť, ktorým ide o to, aby pri podieloch e, podnikov, aby boli informovaní zamestnanci. To je dôležité, aby sme to nepozabudli. Je to jeden z centrálnych bodov, ktorý Jean-Paul v svojich kompromisných návrhoch vypracoval. Myslím si, že z odborárskeho hľadiska nemožno zabúdať na jasné pravidla pre túto oblasť, aby zamestnanci boli informovaní, keď fondy investujú do určitých podnikov. Toľko z mojej strany. Uh, uh, Ďakujem pekne a teraz dostanú slovo ďalší rečníci, ktorí musia byť trochu stručnejšie ako tieňoví spravodajci. A teraz Astrid Luling. Euh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. No, budem sa snažiť byť stručná, ale neviem, či sa mi to podarí. Čo sa týka rady a toho odkladu a tej výslednej situácie, samozrejme táto správa nevešti nič dobrého, takže môžeme sa právom znepokojovať a je možné, že rada dosiahne určité stanovisko až po veľmi dlhých a zložitých rokovaniach. Okrem toho, treba povedať, že parlament by asi nemal prísť veľmi tvrdými e, požiadavkami, lebo to by mohlo viesť tomu, že samotné rokovania by sa naťahovali. Spravodajca zvolil podľa mňa správne jedinú možnú cestu. Samozrejme, vždy sú určité špecifické záujmy, ktoré ovplyvňujú diskusie, ale našou úlohou tu v parlamente je Rozhodne naša úloha je veľmi dôležitá. A myslím si, že sme to práve my a jedine my, ktorí sme schopní dosiahnuť výsledok v rozumnom časovom priestore. A dôležité je, že ten výsledok má byť koherentný. Ja si myslím, že náš výbor ak teda vypracujeme príslušné kompromisy, že náš výbor pôjde práve týmto smerom. Čo sa týka tých kompromisov, tak prebiehli určité rokovania a chcela by som sa teraz vyjadriť k pôsobnosti. Ja som presvedčená, že nejdeme už smerom k rozdrobeniu vnútorného trhu. Vôbec nesúhlasím s tým, čo povedal pán Klinc a v tejto veci súhlasím s GUEM, lebo nie je možné vylúčiť z regulácie fondy, ktoré sa uvádzajú iba v národnom meritku. Máme tu národné fondy, nadnárodné fondy a podľa mňa všetky mali spadať pod túto smernicu. Čo sa týka tej prahovej hodnoty, tak ja tu nemám nejaké konečné stanovisko. Vypočula som si samozrejme názory. Vypočula som si názor pána Goebbelsa, mojho krajana. Možno, že by som sa mohla ním inšpirovať. Podľa mňa pro, princíp proporcionality to je dobrá cesta. Myslím si, že by nebolo zlé, keby to bolo riešené tak, aby všetky fondy boli posudzované podľa charakterových činností. Samozrejme, tá kontrola musí byť primeraná, primeraná proporcionálna. A potom, ako som si vypočula spravodajcu, vidím, že určite nájdeme v tejto veci rozumné riešenie. Čo sa týka alternatívnych fondov a tretich štátov, myslím si, že tento problém tu ešte nie je dostatočne vyriešený. ak by sme išli týmto cestou ekvivalentnosti, podľa mňa by sme si museli dávať veľmi veľký pozor na pravidlá hry, ktoré by sme tu určili. Boli to určité aspekty, ktoré som si vypočula a môžem povedať, že ma veľmi upokojili. Minulý týždeň som sa stretla s lobbystami práve z Kajmanských ostrovov a oni mi vraveli, že u nich majú skutočne najvyspelejšie pravidlá. Tam sú veľmi pokrokoví. Som povedala, že ak to tak je, tak im pri nich nebude žiaden problém vyhovieť európskym normám. A oni mi vraveli, že by potrebovali dopredu vedieť, aké štandardy bude od nich požadovať Európa. To mi pripadalo na mieste. To znamená, že na začiatku by sme mali stanoviť presné pravidlá, ako si vraval Jean-Paul, a nemali by sme čakať, až kým vyprší tá prechodná, to prechodné obdobie a že by sme potom stanovali tú ekvivalentnosť jednotlivých fondov. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. Ide o to, že tretie štáty musia presne vedieť, čo od nich budeme očakávať. Potom dovolte ešte, aby som spomenula pár slov otázke súkromných investorov v rámci národných režimov. Tu je to formulované trošku ináč, ale z obsahu hľadiska ide o tú istú vec. Som pevne presvedčená, že aj tu sa nám podarí nájsť rozumné riešenie. Myslím si, že čo sa týka tých ekvivalentných systémov, tak um, viem, že bude to asi zložité na úrovni rady. To znamená, že asi by nebolo zlé, keby sme hľadali taký mechanizmus, ktorý by bol menej zložitý a menej ambiciózny, ale samozrejme uvidím, možno to mi to vyjasníte. Čo sa týka samotných depozitárov, ja som už minule vravela, že by sme mali trvať na tom, že depozitári by mali mať väčšiu zodpovednosť. Zároveň musíme dbať, aby sme nešli až príliš ďaleko, to by bolo neoperatívne, neefektívne. Nebol by vhodné, keby depozitár niesol zodpovednosť aj za činnosti, ktoré nie sú pod jeho kontrolou. Myslím si, že tu sa asi zhodneme, sme na rovnaké vlnovej dĺžke. A myslím si, že je nevyhnutné v rámci pozmeňovacích návrhov riešiť ďalšiu otázku tu ide o operabilitu nového systému a dôležité je, aby tu bola istota toho celého prostredia. Celkovo môžem povedať, že som spokojný s tým, ako sa to vyvíja. Chcem sa poďakovať, poďakovať Žánovi Pólovi. Nebudem ho ale ešte príliš chváliť, aby sa to potom vykladalo nesprávnym spôsobom. Ďakujem pekne. Máme tu už zoznam rečníkov, takže prejdime si a uvidíme, či ešte budeme, budeme môcť prijať ďalších. Mark, Schmidt, Ola Ludvigsen, uh, Annika Jury, Udo Bullman, Corinne Wertman myself, the commission if they're extremely lucky. ja komisia ešte budeme mať čas a potom ešte spravodajca. Takže Peter. Thank you very much and thanks again. Ďakujem pekne. Ešte raz sa chcem poďakovať aj ja Žanovi Polovi za jeho prácu. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti, to, čo si vykonal, to bolo dôležité. Podľa mňa sme to nemali vyňať, mali sme tam práve zapracovať. Toto je dobrý prístup, lebo ide o tú veľkosť fondov. A toto je veľmi dôležité napríklad aj pri bankách. Vieme, že tam veľkosť bola rozhodujúca. Podľa mňa je dôležité, aby tak malé ako aj veľké inštitúty mohli ísť do krachu. Takže tento tvoj prístup je veľmi zásadný. Je dôležité, aby sme zabezpečili, že keď aplikujeme legislatívu, musíme to robiť primeraným spôsobom. Ide tu, aby sme mali možnosť reagovať príslušným spôsobom vtedy, keď je to nevyhnutné. Toto je určitá vec, ktorú by sme mali ešte doriešiť. A toto je dobré. Čo sa týka tých tretích štátov, depozitárov, čo sa týka toho short sellingu, takže depozitária, tretie štáty a short selling, to by som chcel povedať pár úvah. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Včera večer som sa stretol s výrobcom solárnych panelov. Bol angličan, ktorý šiel do USA a dostal 500, tisíc milión, 500 miliónov ako investíciu a opakujem 500 miliónov a zaoberá sa výrobou e, solárnej technológie. Toto na mňa skutočne zapôsobila táto suma. A vlastne ale Európa je lídrom tejto oblasti, špecificky Nemecko vykonalo veľmi veľa aj Spojené kráľovstvo. A čo sa týka investície tejto možnosti, to sa ale vykonáva v USA, lebo tam je ľahké získať kapitál. Toto je veľmi dôležité pre nás, aby sme si uvedomili, že naša budúcnosť závisí od toho, že množstvo kapitálu v súkromných rukách by to prišlo k nám, aby bolo ľahké sa dostať na trh, aby bolo ľahké to, e, sa, sa k tomu dostať, aby to dobre fungovalo s týmito peniazmi. To znamená, že musíme toto zabezpečiť aj v Európe. Musí to byť vyvážené zo všetkých hľadisk. Nejde to o to, aby my sme to nejako kapitalizmus nejako napadali a záňali do, kra, do, do rohu. To nie. Ja viem, že vy chcete tu mať pragmatický prístup a tak to musíme riešiť. Ale napriek tomu musím povedať, čo sa týka tých tretích štátov a toho, aby sa nemohli toho zúčastniť v budúcnosti, mám tu určité obavy. Uvidíme, ako to bude s tými 3 5 rokmi a ako je to s ekvivalentnosťou. Som sa tým zaoberal dá sa to povedať, že zakážeme výrobky, produkty zakážeme, aby títo správcovia tu nepôsobili. No, neviem, uvidíme, aké to bude výsledky. Dôležité je mať medzinárodné, respektíve globálne štandardy, nemať len európske štandardy. To znamená, že musíme byť veľmi obozretní, lebo to, čo týmto chceme dosiahnuť, aby sme sa približovali, aby sme tu mali určitú mieru konvergencie, aby sme tu mali štandardy, ktoré budú chrániť investorov, aby tu bol monitoring v rámci režimov a musíme to vyvážiť, aby sme vedeli, kam ideme s touto myšlienkou. Ja sa trošku obávam, že by sme iba zakaz, tak povediať, zakázali prístup profesionálnym investorom z zahraničia, takže to bol, takže pre tie solárne panely takto by sa nezabezpečili tie potrebné investície. Čo sa týka depozitárov, ja som, ja som sa nezúčastnil toho stretnutia s zástupcami luxemburských bank. Určite oni eh, obhajovali svoju činnosť depozitára. Vieme, že sú ľudia, ktorí stratili veľmi veľa peňazí v rámci procesu, kde depozitária a správcovia fondov jednoducho nejako spolunažívali a bola tam istá miera regulácie, ale dochádzalo takýmto pochybeniam napriek tomu, že sú tam určité pravidla, určité skúsenosti. Dôležité je, aby boli správcovia fondov boli oddelení od depozitárov. Toto musí byť základné pravidlo. Takéto zneužívanie mm, príležitosti nesmie sa opakať v budúcnosti. Jean-Paul, ja, ja viem, že vy chcete chrániť investorov, ale čo napríklad francúzskí investori, ktorí v súvislosti s Medofom prišlo veľa peňazí? Čo, čo sme mohli spraviť v takomto prípade? Ak by ste toto zohľadnili, tento môj prístup, tak určite dosiahneme kompromisy. Čo sa týka short selling, tak ja si myslím, že toto je, mala byť horizontálna vec. Trošku sa obávam tej definície, kde by išlo manipulatívne transakcie alebo za účelom zneužitia. No čo to je toto manipulatívny? Máme tu Malo by to byť v rámci smernice, príslušnej smernice. Tam by to malo byť. Ak by ste to zohľadnili, bol by to dobrý prístup. Ďakujem pekne. <clears throat> Thank you very much. Uh, Ďakujem. I think there are two points of departure. Je to dobrý východiskový bod pre uh, diskusiu. Všetci by sme mali Jean-Paulovi byť vďační a čím viac sa pozerám na pozmeňujúce návrhy, tým viac treba počiarkovať máte tu riziko, že dostanete ozaj Nobelovú cenu za toto. Je to vynikajúca práca. Druhý východiskový bod je ten, že musíme v prvom rade zabezpečiť to, že to, čo tu robíme, bude podporovať finančné trhy v Európe, že to bude v súlade s cieľmi, ktoré máme v 20 20 Pretože tie alternatívne e, investície neopisujú niečo zlé. My musíme prispieť k tvorbe nových pracovných miest a to je tá rovnováha, ktorú tu treba zabezpečiť. Pokiaľ ide o, o, o e, dos, rozsah, tak e, teší ma, čo sa tu povedala o medzinárodných spoločnostiach Možno by to mal byť určitý, určité úvodné ustanovenie, aby sme vyjasnili, že, že spoločnosti, ktoré e, sa zaoberajú medzinárodnými investíciami, by nemali spadať pod tento režim. A pokiaľ ide o tretie krajiny, ak som to správne pochopil, spravodajca vy, e, vy, vyhlásil, že bude ďalej pracovať na kompromisoch. Myslím si, že je dôležité, aby bolo spoločným menovateľom, že nie sme spolu s USA alebo s Áziou, že žiadame od nich, aby išli podľa Európ spoločných pravidel. Potrebujeme určitý spoločný menovateľ. Pretože čokoľvek si myslíme, väč- veľká časť týchto trhov bude mimo Európskej únie a nebudeme môcť mať profit z toho, keď sa postavíme na okraj, čo je dôležité pre sporiteľov, investorov v Európe. Potrebujeme ustanovenia pre tretie krajiny, že my tu v parlamente by sme mohli prispieť k tomuto procesu otváraním toho. Tiež sa chcem vrátiť k diskusii, ktorú sme počuli o proporcionalite, o hraniciach. Je tu taká kombinácia hranice, teda limity a proporcionalita. Takisto si myslím, že tie úrovne by mali tiež pozerať e, na to, ako môžu miznúť systémové rizika. O tom určite môžeme neskôr eh, v budúcich týždňoch diskutovať. Oops, thank you. Uh, Ole Schmidt. Pán Schmidt. Nie som si istý o tej Nobelovej cene, ale mohli by ste sa možno stať uh, europoslancom roka. Myslím si, že uh, sa, si počínate veľmi dobre a to, že ste členom tohto parlamentu, je robiť e, skromným spôsobom kompromisy. Mali by sme všetko sklbovať niekde. Vyhráme, niekde prehráme. Pamätajte si na to, čo povedal pán Strauss Kahn. Nemali by sme sa zameriavať len na reguláciu. Mali by sme sa zameriavať na e, dozor. Niektorí z vás si myslia možno, že dokážeme takmer všetko regulovať. Ja to netvrdím. Súhlasím s tým, že by sme mali mať rovnováhu, vyváženú reguláciu, ale mohli by sme tiež uh, uh, citovať pána Barniera. On chce všetko regulovať, ale treba si pamätať na to, že hedge fond nespôsobil krízu. Hedge fondy nespôsobili krízu. O tom možno diskutovať určite, ale v iných oblastiach si mnohí z vás myslia, že komisia je ochotná všetko regulovať, ale táto poznámka odznela e, z jeho strany. Stručné komentáre. Ako tu bolo povedané, netreba. Myslím si, že kompromis e, z decembra zo pera švedského predsedníctva je dobrý. Myslím si, že táto fáza už prešla a takisto diskusia, ktorú uh, začal Wolf Klintz. Myslím si, že tie... to nebol on, ktorý navrhol toto, ale my sme boli s ním na jednej lodi. My som skromný, takže to vlastne nevadí. Ďalšia vec, vec short selling. Aj tu si myslím, že tento to ráno bolo veľmi prospešné, ak ste si vypočuli pána Štrauskána, povedali to správne. Pozrite sa na Grécko, pozrite sa na iné prípady a povedali, že musíme tu zmysluplne argumentovať sú tu rôzne konsekvencie a preto si myslím, že malo by to byť horizontálne. U nás máme short selling v mojej krajine a darí sa nám. nedarí sa nám až tak zle, takže si myslím, že to sa dá uh, vyriešiť. Ka- každopádne by to malo byť horizontálne. Mám tu zo pár komentárov od tých, ktorí, ktorí, ale respektíve odo mňa, ktorý, ktorý som sledoval tento, tento výbor veľmi dlhú dobu. A kolega, ktorý tu bol dlho, povedal, že vo vašom výbore boli časy, kedy sme si mysleli, a vy ste si mysleli, že finančný sektor je hodnotnou časťou európskeho trhu. Ak toto spochybňujeme, tak to, čo tu robíme, nie je hodnotná časť finančného sektoru, mali by sme minimálne počúvať takéto argumenty. Vy to robíte, pán Gozes, a ja sa na vás spolieham. Ole Ludvíkson, nech sa páči, je ďalší rečník, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte, aby som začal tým, že chcem povedať, že rada sa rozhodla pre time out pri tejto veci bez toho, že by my, parlament alebo Ekonze mali možnosť hovoriť o tom, kam ide tá cesta. To znamená, že dôležité, aby sme kompromismi sa snažili dosiahnuť dobrý výsledok. To bolo dobré. Nielen preto, že toto je dôležitá regulácia alternatívnych investičných fondov, ale je to dôležité vo vzťahu k rade. Chcel by som povedať, že vidím tu určité pozitívne e, snahy pri tých kompromisných návrhoch, ktoré vypracoval spravodajca. Čo sa týka tých vzťahov s tretími štátmi, tak podľa mňa sa podarí nájsť rozumné riešenie. To musí pozdať do štyroch e, bodov. Je to prechodné obdobie, niekoľko rokov, potom ten pás, kde, kam by mali prístup eh, schválené fondy, ktoré majú sídlo mimo Európskej únie, potom sú kritéria pre to, ktoré tretie štáty by sa považovali za porovnateľné a také, ktoré by sa mohli odsúhlasiť. A potom zároveň je dôležité mať určité, určité flexibilné hodnotenie, vzájomné hodnotenie, či sa naplnili jednotlivé kritéria. Ak by sa toto podarilo nájsť takéto riešenie, tak takto by sme mohli tak povediať predísť tomu, aby Európska únia nebola tá uzavretá pevnosť, ako sa spomínalo. Mm, ak by, sa, ak by sa ten náš systém približoval americké, možno by to malo určité výhody. Čo sa týka informačných povinností pre fondy private equity, tak zdá sa, že sa približujeme k dobrému riešeniu. Potom ešte ďalší dôležitý bod – sprostredkovateľské spoločnosti musia mať možnosť, aby sa zapojili do celého procesu. Ide o to, že sprostredkovateľské spoločnosti majú e, rovnaké povinnosti. Ide o sprostredkovateľov, ktoré sú prepojené s tým prevádzkovateľom fondu, ale takéto povinnosti musia mať aj iné spoločnosti. Dôležité je, aby boli k dispozícii mm, maximálne informácie. Nesmieme mať harmonizáciu na nižšej úrovni. Zdá sa, že sa nám podarí nájsť rozumné riešenie a všetci vedia, že kapitál, respektíve prístup k nemu, to je veľmi dôležité aj pre zamestnanosť, bezpečnosť zamestnanosti a je to dobré aj pre pracujúcich. Ďakujem. Um, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za výbornú prácu. Musím povedať, že ja som optimista, čo sa týka aj tých právých hodnot. Tak to bolo vlastne v tej prvej verzii toho dokumentu komisie a teraz je to určitý výsledok tých kompromisných návrhov. E, vidím, že tieto prahové hodnoty sa nám vracajú. V rámci tejto diskusie sme si vypočuli viacerej viacej argumenty, ktoré sú proti týmto pravým hodnotám, ale ja si myslím, že sú naopak dôležité. Regulatorná arbitráž to je dôležitá vec ak nebudeme mať tieto práve hodnoty, ak nechceme všetko regulovať, tak práve malé a stredné, stredne veľké fondy odídu do tretich štátov, lebo tam bude nižšia administratívna záťaž. Dôležité, aby tie fondy sa... Oni si potom nájdu cestu do Európy prostredníctvom pasívneho marketingu. A myslím si, že z dnešnej diskusie vyplynulo jasne, že my predsa chceme pomôcť tým malým aktérom v rámci našej ekonomiky a nechceme e, zvyšovať byrokratickú záťaž, ktorú už máme teraz. Potom je to aj druhý argument, a síce, že ak takéto fondy opustia, opustia Európskej, Európsku úniu, tak ostanú určité diery v našich rozpočtoch a myslím si, že to si nikto z nás nemôže dovoliť. Ďakujem. Thanks, uh, thank you very much, Udo. Ďakujem, Udo. Mnohé už bolo povedané a ja neviem, či rada chcela vyhovieť Žanovi Polovi svojim rozhodnutím. V podstate to urobili, akékoľvek dôvody k tomu mali. A myslím si, že týmto spôsobom my ako výbor so Žánom Polom sme opätovne silnejší e, a v popredí sme a riadíme veci preberáme do rúk legislatívu a všetkým kolegom, ktorí sú, sú veľmi odborní, ale aj veľmi opatrní pri argumentácii, tým by som len povedal, áno, Oli Schmidt napríklad dnes ráno povedal, že hedge fondy nie sú pôvodnými e, spôsobiteľmi tej finančnej krízy, ale nemali by sme vec prikrášľovať Veľmi sa mi páči ten obra, obraz e, urýchľovača požiaru. Zodpovedná politika a v určitých neriadených situáciách sú tými zrýchľovačami požiaru, pretože pri tých ich vlastných kalkuláciách využívajú to, čo majú v rukách a to, čo nie. A preto vš- vo všeobecnosti poviem k tej atmosfére, k tejto diskusie. Áno, som toho názoru, my, kolegyne, kolegovia, smieme robiť e, zákondarstvo. Nebuďme e, hambliví, netreba sa za to ospravedlňovať. To je poverenie voličov a preto buďte prosím odvážni. Myslím si, môžeme sa tohoto ujať a Jean-Paul išiel v prvej rade a urobil k tomu dôležité prvé kroky ja osobne chcem za seba povedať, že aj naďalej budem e, dbať na úpravy pre tretie štáty a budem klásť otázky, či sme dostatočne veci doriešili, napríklad e, daňové dojedania, na to sme predsa vždy kládli dôraz, pretože sme chceli zmysluplné daňové dojednania s tretimi krajinami. Nie sú doteraz takými, ako by sme ich chceli mať. Chcem zdôrazniť, že na rozdiel od Wolfa Klinca si myslím, že pri pákovom efekte treba ešte dodať našu snahu. Myslím si, že pákové účinky sú dôležitou témou, nie sú, nesmú byť otázkou samoregulácie, takisto tým, ktorí prekračujú rýchlosť na diálniciach, tiež nehovoríme, že si sami majú vybrať a definovať primeranú rýchlosť. A preto si myslím, že to treba dodržovať aj tu v zákondárstve. Rovnako to platí aj pre private equity, aj pre hedge funds. Musíme sa zaoberať aj e, únikom a aktív. Kolegyňa na to kladie veľký dôraz. Súčasne musíme povedať, že tu ide o obmedzenie e, pákového efektu. To je podľa mňa e, kogentne fungujúca záležitosť. Treba to zohľadniť. Keď sa tu z diskusie cituje, z dnešnej ranej diskusie, majte prosím na pamäti, experti tvrdia, že fondy sú zodpovedné za polovicu e, exportných krátkodobých transakcií a preto musíme e, robiť dozor nad nekrytými prázdnymi predajmi do akej miery, do, takto pripravené sú už aj členské krajiny, aj rada. A my by sme mali mať teda od, odvahu regulovať to. Ďakujem. Pani Wortman Kohl. Yes, uh, thank you very much. Ďakujem. Uh, je tu uh, súvislosť s blížiacimi sa voľbami v, Anglicku, v Veľkej Británii Gordon Brown e, musí uznať, že my sme tými, ktorí to e, posúvajú. Mali by sme využiť túto možnosť na to, aby sme mohli v apríli hlasovať. A to znamená, treba sa pozrieť, kde dnes sme. So, to je vynikajúca možnosť. Jean-Paul, vám by som chcela poďakovať za vynikajúcu prácu a chcela by som povedať k niečo k niektorým témam, aby som vám ukázala ďalší e, postup pri finalizovaní kompromisov. Pokiaľ ide o rozsah, myslím si, že ideme správnym smerom, hoci si myslím, že v detaily potrebujeme viac e, jasnosti v tom, čo je v dosahu kompetencie a čo je mimo. A myslím si, že určitá proporčnosť sa nachádza už množ, množstve tém. Potrebujeme pracovať na properčnosti, napríklad pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré opustili burzu, ešte stále musia e, e, plniť predpisy 14, e, v článku 14 smernice a možno by sme mali toto vymazať, ja neviem, ale tretím krajinám a tejto téme myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, a to chcem znova zdôrazniť, že by sme sa mali otvá- nechať otvorení možnosti profesionálnych investorov, penzijných fondov, aby investovali do alternatívnych e, investičných fondov v tretich krajinách, s domicilom v tretich krajinách, pretože akékoľvek obmedzenia, predovšetkým pokiaľ ide o fondy private equity, je to ozaj, ozaj, myslím, myslím, ne, nepotrebné. Na tejto téme musíme ďalej pracovať. Pokiaľ ide o vyhodnocovanie, len súhlasím s vašou líniou, tak ako, ju navrh, ako ste ju navrhli v kompromisoch. Pokiaľ ide o pákový efekt, Myslím si, že by sme potrebovali viac e, flexibility na rizika a preto vašu pozornosť chcem upútať na návrh rady, kde národní dozorcovia majú kľúčovú úlohu pri definovaní limitov na maximum e, pákového účinku pri posudzovaní charakteristík, predovšetkým rizikové profily týchto špecifických fondov. Takže návrh rady, rada by som vám ho odporúčala, aby ste si ho pozreli. Pokiaľ ide o re, repozitárov, depozitárov, tak e, v kompromise navrhujete finančné inštitúcie a investičné firmy ako depozitárov, ale sú tu aj iné depozitáre, Napríklad v Holandsku máme e, právnu e, osobnosť, osobu, ktorá má e, ekvivalenciu s týmto, s týmto nástrojom v tejto oblasti by som chcela vám teraz, teda vás požiadať, aby ste to zohľadnili. To sú moje poznámky v tejto chvíli. Rada by som určite vám poplahoželala úspech a teším sa na ďalšiu spoluprácu a úspešné hlasovanie v apríli. Ďakujem. Uh, thank you. And, whoops, and fine. Ďakujem pekne. A teraz som na rade ja v mene parlamentu. Myslím si, že väčšina už bola povedaná. Ja som vždy bola toho názoru, že bola tu snaha vykonať viac, ako len nejakým spôsobom riešiť tie veci, kde boli určite systemické rizika. Vychádzam z toho, že toto bol ten hlavný účel a preto mne vôbec nevadí, ak ten rozsah pôsobnosti je širší. Myslím si, že to sme konec koncov vždy chceli prostredníctvom tej správy poslednom volebnom období. Čo sa týka tých tretich štátov, ja by som bola rada, keby to bolo trošku lepšie riešené, kde je tá jedna strana, Európska únia, či už tam bude fond alebo ten správca fond, fondu, je tam určitý, určitý dohľad, mať informáciu o tom, čo, vlastne, čo sa tam vlastne vykonáva. To je dôležité. A je tam určitá blokáda pri investíciách do fondov. A pri prvej výmene názorov som povedala, že my to musíme myslieť aj na rozvojové štáty, kde jednoducho nebude žiadna ekvivalentnosť a zároveň je nutné poskytnúť určité možnosti investovania. Takže trošku sa bojím, aby sme nezavreli tieto dvere, túto možnosť. Ak by bol ten správca v Európskej únii, tak európsky dohľad by si mohol pozrieť, aká je vlast, ako sa vlastne, čo sa vlastne deje s tou investíciou, aký je tam prehľad. A možno, že potom, keby sa takýto dohľad vykonával, možno, že tie argumenty by už upadli. Čo sa týka ručenia depozitár, mám trošku problém s tou formuláciou vyššia moc. Niekedy sa to používa, ale neviem, či by to bolo univerzálne aplikovateľné v celej Európskej únii. Je tu snaha to dotlačiť do jednotného stanoviska a depozitár nemôže byť vždy e, nemôže vždy ručiť. Sú tam veci, ktoré sú mimo jeho kontroly, samozrejme to my vieme, ale je trošku zložité, ako to dať do nejakého primeraného jazyka. Takže aj na to sa musíme zamerať. Mne sa celkom páči tá myšlienka, že by bolo možné to delegovať a mať tam určitú zmluvu, kde by bolo zadefinované presne, kto je zodpovedný. Ehm, bola, bol by tu, bol dôležité, aby tu bola, bol to určitý reťazec, ale by bolo vždy jasné, kto má zodpovednosť, aby, sa to, aby tam, nebola, aby tam aby to bolo prehľadné. Takže ja by som bola skôr za tú cestu, keby sme našli tú správnu formuláciu, aby to bolo jasné. Čo sa týka pákového efektu, Udo hovorí, že tam je samoregulácia a ja súhlasím a myslím si, že ale je tu určitý priestor tak pre Európsku úniu, ako aj pre intervencie zo strany členských štátov. Je to teda ten nový dohľadný orgán a oni mohli poskytnúť usmernenie, ak by teda národný regulátor mal záujem zasiahnuť. Takže nie je to samoregulované, je to, tak, je to trošku ináč. Na základe tej diverzity nie je možné to všetko zohľadniť pri tej definícii a je tam určitá miera zapojenia v jednotlivých tých úrovniach. No, veľa vecí už bolo povedaných, ja súhlasím s predrečníkmi. Skutočne sa vykonalo veľa práce. A čo sa týka smernice o platobných službách, vtedy sme tu mali podobnú situáciu a Nechceme nikomu škodiť, chceme dosiahnuť niečo pozitívne a určite parlament to vyrieši a pevne verím, že to tak aj bude. Teraz máme ešte koľko času? No, 3-4 minúty. Jean-Paul, ešte by si chcel vypočuť komisiu, alebo chcel by sa ty vyjadriť? No, je voulais juste remercier les intervenants. Je, je prends les compliments, mais... Ja by som sa chcel poďakovať všetkým rečníkom. Rád som si vypočul gratulácie, ale musím povedať, že nepracoval som iba ja v tejto oblasti. Tie dokumenty, ktoré ste dostali, to sú dokumenty, ktoré som dal tieňom spravodajcom. Od prvého zasadania sa veci pohli dopredu a niektoré pripomienky, ktoré sa spomínali, už boli zapracované. Ja budem ďalej na tom pracovať. Ako ste povedali vy, pani predsednička, parlament musí byť lídrom, ak chce, tak veľa dosiahne. Ďakujem pekne a myslím Čiže to by bol koniec našej schôdze. A stihli sme to presne. Ďakujem.